Yeah. Dear colleagues, I think that we can uh, start also because uh, uh, our guest, uh, the Minister of Health... Uh, Budeme pokračovať v popoludnejšej časti. Vítajte späť. Privítame ministra zdravotníctva Lotyšska. Budeme to musieť toto e, urýchliť, pretože viete, že lietadla nás nečakajú na letisku. Čiže ešte raz vítame pána Gultisa Beleviča, e, ministra zdravotníctva, ktorý nám predstaví priority lotišského predsedníctva na najbližších 6 mesiacov. Ďakujeme mu za jeho prítomnosť a za možnosť, ktorú nám ponúka vypočuť si priamo z jeho úst, aké sú priority predsedníctva. A hneď mu odozdávam slovo na to, aby predniesol svoje vystúpenie. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci parlamentu, vážená komisia, dámy a páni. Je mi cťou má dnes možnosť predstaviť vám program letického predsedníctva v oblasti zdravotníctva. Lotisko pristúpilo do EÚ 1. maja 2004. Tento pôrok bude našim prvým predsedníctvom rady a môžem s plným presvedčením povedať, že predsedníctvo rady je pre Lotiskom signálom, aké veľké zmeny sa v Lotisku udiali je to zároveň aj dôkazom toho, že Európa už nie je rozdelená a že rovnako sa pozeráme na otázky spolupráce, budúcnosti a rozvoja. Zároveň predsednícka krajina nebude môcť dosiahnuť e, želané ciele sama, pôjde to len v úzkej súčinnosti s kolegami vo všetkých členských krajinách. Vážené poslanky, vážení páni poslanci, vy ste vždy boli hnacím motorom pokroku. Váš názor a podpora je podstatná pri tvorbe politiky v oblasti zdravotníctva a pri zabezpečení blahobytu v Európe. Talianským kolegom by som sa rád poďakoval. My preberáme prácu po nich. Kolegovia pracovali veľmi zacielenia a aktívne. Aj na nás čakajú viaceré výzvy a preto budeme pristupovať k našej práci zodpovedne tak, aby sme blahobyt a zdravie občanov v EÚ zlepšili. Lotyšské predsedníctvo má tri priority. Sú to priority, ktoré sú úzko previazané strategickým prioritám Európskej rady. Sú to nasledovné priority. Konkurencieschopnosť a rast, po druhé využitie digitálneho potenciálu v hospodárstve a po tretie posilnenie úlohy Európskej únie v globálnom kontexte. Rád by som zdôraznil, že priority v oblasti zdravotníctva sú plne v súlade s lotišskými prioritami pre oblasť zdravotníctva a doplňajú ich. Počas lotiského predsedníctva budeme vyzdvihovať úlohu jednotlivca dôraz budeme klásť na zdravý životný štýl a na zodpovednosť za zdravie každého jednotlivca, a zodpovednosť teda jednotlivých ľudí pri zachovaní zdravia a v konečnom dôsledku aj na prevenciu, ktorá je orientovaná na pacienta. Veľmi podstatná otázka, ktorá sa bude riešiť počas lotického predsedníctva, sa týka balíčka medicínskych produktov a in vitro diagnostických pomôcok. E, lotisko si je vedomé, ako dôležitý je tento balíček v rámci legislatívnych aktov, tak aby sme dokázali zlepšiť zdravie európskych občanov a aby sme dokázali aj zabezpečiť dobré fungovanie trhu s medicínskymi zariadeniami 6. decembra ministri zdravotníctva opäť zdôraznili, že takáto úloha zostane vysoko prioritnou v rámci zoznamu úloh a že bude poskytnutá každá potrebná pomoc na to, aby došlo k vypracovaniu pozícií z úrovne rady. Ja podporujem mojich kolegov a chcem potvrdiť, že balíček medicínskych výrobkov, produktov má vysokú prioritu v rámci lotického predsedníctva a že budeme intenzívne pracovať. Našim cieľom je započať rozhovory a dialog s Európskym parlamentom ešte počas e, nášho predsedníctva. Každopádne treba zohľadniť, že je veľa e, oblastí, kde sa treba dohodnúť na rade. Lotyšské predsedníctvo bude neustále informovať spravodajcov, pani Vilmoc a pána Lízeho, my ďalej budeme nadvezovať na prácu greckého, lotiského, teda, teda pardon, greckého a talianského predsedníctva. Ide o psychotropné látky a o návykové látky. Aj tam chceme dospieť k dohode a dúfame, že nájdeme podporu členských štátov v tejto našej snahe. Svetová zdravotnícká organizácia stanovila na obdobie 2013 až 2020 e, cieľ e, v rámci globálneho globálneho plánu, pokiaľ ide o boj proti e, ochoreniam. A síce e, zníženie smrteľných prípadov e, o 25 A je tu aj dobrovoľný cieľ a tým je zníženie spotreby alkoholu, konzumácie alkoholu celosvetovo o 10 a Alkohol spôsobuje mnohé zdravotné, zdravotné psychické problémy. Veľmi poškodzuje celkovo spoločnosť eh, je príčinou mnohých skorých umrtí. 155 miliard eur, to bol celkový účet, ktorý vystavil tak povedať z alkohol a jeho konzumácia za obdobie 2014. Posledných 10 rokov nedošlo k nárastu konzumácie alkoholu eh, v EÚ, ale každopádne patríme k oblastiam v rámci celého sveta, ktorá má najväčšiu konzumáciu alkoholu. Myslím si, že je nevyhnutné eh, hľadať opatrenia, ktoré povedú k znižovaniu vplyvu alkoholu. V roku 2006 eh, došlo k takému vrcholu v tejto oblasti práci na tomto poli eh, v Európskej únii. Vtedy bola predložená stratégia pre politiku v oblasti alkoholu na obdobie 2006 až 2012. E, napriek tomu, že veci, ktoré sa týka alkoholu, sú, padajú do pôsobnosti členských štátov, hovorí sa stále viac, aby sme si osvojili politiku, ktorá bude komplexná a na úrovni EÚ, ktorá bude platiť na úrovni EÚ. Ja by som chcel vyzvať e, preto aj ministrov zdravotníctva k diskusii a chcel by som do toho zapojiť aj komisiu. Ja budem formulovať jasné otázky, a tak, aby sme boli schopní nakoniec vypracovať pozíciu, ktorá sa bude týkať alkoholu v EU. V rámci predsedníctva budeme veľmi aktívne sa zapájať aj na medzinárodnej úrovni. E, stretnú sa odborníci, tak napríklad bude pokračovať e, práca, pokiaľ ide o zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl to je nevyhnutným predpokladom pre dlhodobý vývoj našich krajín a našich hospodárstiev. My kladieme dôraz aj na výchove a vzdelávaní detí a, a to teda aj v školskom systéme, pretože v mladosti práve sú položené základy stravovacích návykov a návykov, ktoré sa vzťahujú k životnému štýlu. A ja budem podnecovať ministrov, aby diskutovali o tejto, týchto záležitostiach. Všetci vieme, že konzumácia soli je škodlivá, ale keď hovoríme o cukre, o transmasných kyselinách a o prídavných látkach, tak e, hovoríme len o hospodárskych škodách. Pritom zabúdame na to, že dochádza aj k škodám na zdraví Bohužiaľ neexistuje v súčasnosti platná legislatíva, ktorá by upravovala. Je len legislatíva, ktorá sa vzťahuje k eh, soli a jej konzumácii a k niektorým ďalším látkam. Aj pokiaľ ide o e, zníženie príjmu masných kyselín eh, v potravinách. Ako som už povedal, budem stimulovať diskusiu medzi ministrami. Zdravotníctvo je veľmi dôležité a myslím si, že zdravotníctvo najväčším, najväčšou mierou môže prispieť k hospodárskému vývoju. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, počas predsedníctva sa nebudeme zaoberať len legislatívnymi normami a otázkami zdravého životného štýlu. Budeme riešiť aj otázky, ktoré možno dnes pre mnohé krajiny sa nejavia byť ako aktuálne, ale takéto otázky sa môžu nepozorovane stať veľmi aktuálnymi v prípade, že ostaneme nečinní. V tomto ohľade by som rád spomenul tuberkulózu a osobitne multirezistentnú tuberkulózu. Tuberkulóza, ako predtým, zostáva závažným zdravotným problémom, zdravotníckým problémom v niektorých krajinách EÚ a takisto v susedných krajinách. Ľudia stále viac cestujú, prechádzajú hranice. Zdalo sa, že táto choroba vo veľkej časti Európskej únie už bola vykorenená a eliminovaná a že e, si sa do nej prevažne dočítame o tejto chorobe v životopisoch spisovateľov, ale nie je to tak. E, táto e, zaznamenáva, tak povedať, renesanciu táto tuberkulóza a nikto nie je imúnny voči takýmto, takýmto infekčným chorobám, pretože sa šíri bez ohľadu na hranice, na sociálne vrstvy, na životný štýl, predstavuje hrozbu pre nás všetkých. V roku 2012 ochorelo v Európe 360 tisíc ľudí na tuberkulózu, 40 tisíc z toho umrelo. Z tých chorých 74 tisíc malo práve tú multirezistentnú formu tuberkulózy. Budeme diskutovať aj o opatreniach, ktoré máme prijímať na tej najvyššej úrovni Nebude sa to týkať len ministrov zdravotníctva, ale takisto ministrov zodpovedných za oblasť financií a verejného blaha a takisto aj ministri, ktorí sú z východného partnerstva. Na to, aby sme vyriešili tento problém, bude to vyžadovať solidaritu v najväčšej možnej miere. Našim cieľom je vie vyriešiť tuberkulózu ako choroba, porazí túto chorobu v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru Európskej únii. Tradícii patrí e, aj zdravotnícky týždeň, e, ktorý sa deje v marci každého roku a nespravíme výnimku ani v tomto prípade. Chceme zabezpečiť e, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti pre pacientov, chceme zlepšiť možnosti, ktoré majú, chceme zabezpečiť používanie nových technológií, ako aj zabezpečenie teda inovácií v zdravotníctve. Princíp tohto týždňa elektronického zdravotníctva je, že nemáme vnímať eh, zdravie ako vec, ktorá sa izoluje na jednotlivca, ktorá je izolovaná na jednotlivca, ale musíme vnímať spôsoby, ako tie nové technologické možnosti sa dajú využiť pre zlepšenie zdravia a pre zlepšenie celkového stavu eh, treba pochopiť, že sme pánmi vlastného zdravia, pokiaľ bude chýbať takéto chápanie, tak môžeme vytvárať akékoľvek nové inovatívne riešenia, ktoré však nič bohužiaľ neprinesú. Ľudia musia zodpovednejšie pristupovať k svojmu zdraviu. V tejto súvislosti by som rád poznamenal, že aj tu máme v úmysle e, zorganizovať takéto podujatie ako najväčšie podujatie tohto druhu v Európe, ako e zdravotnícke Čiže budú tam zastupcovia politického sektora, budú tam ľudia zo zdravotníctva, takisto z oblasti informačných a komunikačných technológií, vážne pani poslankyne, vážne páni poslanci. Naše ciele sú ambiciozne. Keď e, zvážime, že máme k dispozícii len 6 mesiacov, odhľadnúc od všetkého, čo som predtým uviedol, tak e, v našich plánoch e, sú zároveň aj diskusie o mnohých ďalších veciach, ako aj o tých menovaných, ako je napríklad zdravotnícká starostlivosť e, vzťahnutá na pacienta, takisto prevencia rakoviny a takisto zlepšenie zdravotníckej starostlivosti zo strany personálu, zdravotníckého teda sestier. E, ďalej e, v rámci európskeho semestra nadviažeme na práce, ktoré realizovalo grécke a talianské predsedníctvo. Na záver by som raz dôraznil, že aj napriek tomu, že zdravotnícka starostlivosť a otázky súvisiace s ňou spadajú do pôsobnosti členských štátov, je našou úlohou a zároveň výzvou harmonizovať tieto otázky silnejším spôsobom. Našim spoločným cieľom je zabezpečiť pokiaľ možno zdravší a kvalitnejší život v časoch, kedy očakávajú od nás občania odvážne a ambiciozne snahy na to, aby sme zlepšovali zdravotnú starostlivosť, zdravotnú starostlivosť, musíme to reflektovať aj v tých záveroch a opatreniach, ktoré budeme prijímať. Preto chcem vyzvať ku konstruktívnej spolupráci, tak aby sme e, dokázali naformulovať a vytvoriť e, konstruktívnu a výhľadovú dlhodobú politiku z oblasti zdravotníctva. E, vážené Pani poslankyne, vážení pani poslanci, som rád, že som mal možnosť vás informovať o plánoch v oblasti zdravotníctva, politického predsedníctva. Samozrejme rád odpoviem na vaše otázky a ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz začneme prvé kolo otázok. Koordinátori a zástupcovia skupín a Peter Líze za EPP ako prvý, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán eh, minister a som rád, že sme prišli do toho normálneho stavu, že aj pobaltské štáty, ktoré prešli si ťažkými časmi e, za Sovietského zväzu, že sa k nám pripojili a teraz už dokonca máte aj svoje prvé predsedníctvo, to by sa malo stať teraz úplne normálnym, tak to má byť. Čo sa týka tých e, medicínskych produktov, to som rád, že je to vašou prioritou. A prosím, určite na tom pracujte. Hovoríte, že je vašim cieľom začať rokovať na rade, ale to nie je príliš ambiciozne. Našim cieľom je aj uzavrieť tieto rokovania, dokončiť ich. Máme tu návrh komisie, ktorý už máme na stole viac než dva roky. A potom čo prejde vaše e, predsedníctvo, to už budú skoro 3 roky. No a v júni tohto roku, pokiaľ dojde k nejakému škandálu, tak nás budú pranierovať všetkým a nedostaneme sa z toho, len že sa budeme vyhovárať, že to bolo celé to moc technické. Takže práve pretože sú vysoko postavení úradníci, ktorí sa celý deň zaoberajú tý, touto témou. Tí by s vami mali e, spolupracovať na tejto téme. No ja už tomu nemám veľa čo povedať, pretože naše stanovisko už máte k dispozícii viac než rok. Možno neúplne dokonale, ale určite rieši mnoho otázok. Takže pokiaľ príde nejaký škandál, tak to bude problém. My chceme bojovať proti byrokracii a tak ďalej, ale až príde nejaký ďalší škandál, tak by to mohol vyvolať obrovský tlak, ktorý možno nevydržíme. Takže prosím, dupnite na plyn. Konkrétna otázka. Viete, že Európsky parlament e, tu veľa kladie dôraz na e, dokument v súvislosti s e, in vitro diagnostikou. Máme aj e, posudky. No a prosím, ako e, predsedníctvo, podporte e, našu požiadavku Európskeho parlamentu v tejto súvislosti. Ďakujem. A za sociálnych demokratov teraz pán Grote. Ďakujem pán minister za prezentáciu a za ten prísľub, že vy a vaše predsedníctvo za tých 6 mesiacov o tom chcete pracovať. Peter Lize práve hovoril o medicínskych produktoch on je spravodajúcom na túto tému u nás aj čo sa týka in vitro diagnostiky. A tak to isté chcem povedať aj my, alebo naša politická strana. Musíme skutočne tu na to vyvinúť tlak, tak aby sme pokročili dopredu, pretože je škandálne, že táto dôležitá téma tak dlho bolo skladaná bokom. A čo čakáme, že čo sa stane, e, e, že než sa stane nejaký škandál, aby sa niečo pohlo? a potom sa budeme, potom budeme vedieť, kto je na vine, pokiaľ sa stane nejaký škandál, bude to rada. Takže čo sa týka toho lobovania, ktoré prebehlo, tak to bolo príliš dramatické a príliš prehnané, si myslím. No ale teraz iná téma, chronické choroby. Už veľmi, veľmi dlho čakáme na to, než komisia príde s konkrétnym návrhom, s niečím novým, pretože veľa ľudí v EÚ trpí takýmito chronickými chorobami a potrebuje príslušnú stratégiu, ktorá by sa tomu venovala a preto by sme naozaj ocenili alebo ocenujeme, že tomu chcete venovať. Turbek u Tuberkulóza je jednou z tých hlavných chorôb. Je treba sa venovať tomu, ako začať bojovať s tuberkulózou. A my sme mali veľmi dobré my sme mali veľmi dobré vypočutie z VHO, Tuberkulóza sa stále vyvíja, stále postupuje. Preto som rád, že chcete riešiť aj túto otázku a dúfam, že čoskoro uvidíme aj konkrétne výsledky. Aj napríklad v podobe overených praktík a metód. Tam sa môže členské štáty učiť jeden od druhého. Ja vám osobne želám, ja som sa mi hovorila včera, bolo to veľmi príjemné, Želám vám aj vášmu predsedníctvu veľa úspechu. Dnes som to hovoril ministrovi životného prostredia, že väčšinou sú to tie predsedníctva malých krajín, ktoré odvedú najväčší kus práce. Preto vám prajem veľa úspechu a všetko dobré do 6 mesiacov, ktoré nás čakajú. Ďakujem. A teraz za ECR pán Piega. Ďakujem. Ďakujem, pán minister. Ďakujem, že ste sa medzi nás prišli. Hovorilo sa tu o viacerých e, veciach, napríklad otázky zdravotníckých pomôcok a medicínske, medicínske pomôcky pre in vitro diagnostiku. Ale Máme tu aj napríklad kontroverzné otázky, ako napríklad e, konzumácia alkoholu. Viem, že znížiť mieru konzumácie alkoholu o 10%, že to je ambiciozný cieľ. A my máme rovnaký názor na konzumáciu tabakových produktov, ale čo sa týka alkoholu, tak tam máme rôzne historické, kultúrne podmienenosti. A mňa by zaujímali nejaké ďalšie informácie pretože by to určite bolo prínosom pre hospodárstvo, pre e, zdravie obyvateľstva a tak ďalej. Ale hovoríme tu skôr o prístupe k alkoholu v zmysle e, nejakého zniženého prístupu alebo, znižen, alebo o zvýšení cien, alebo chcete obmedziť napríklad e, reklamu čo sa týka konzumácie tabakových pro- produktov, tak tam sme to dosiahli redukciu prostredníctvom obmedzenia reklamy. Čo sa týka nejakých preventívnych opatrení, tak tie by taktiež mohli dosiahnuť určitý účinok. No a ja vám samozrejme želám veľa úspechu do vašho predsedníctva a bol by som veľmi vďačný, keby ste sa venovali tejto myšlienke zníženia konzumácie alkoholu v EÚ. Ďakujem za ALDE, pán Faria. Ďakujem, ja by som chcela poďakovať predsedníctvu pánu ministru, že sem prišiela a želám vám veľa úspechu. Vy ste, pán minister, predstavili veľmi ambiciózny pracovný plán a máte určite veľkú dávku úprimnosti a dobré úmysly. Teraz sme si vypočuli, aké máte priority, predovšetkým v oblasti zdravia. Pán minister, keď hovoríme o zdraví, alebo keď ste hovorili o zdraví, tak ste povedali, že 6 mesiacov to je krátka doba ale aj tak chcel by som hovoriť o jednom legislatívnom návrhu, pretože som tam spravodajcom. To je smernica o transparentnosti opatrení e, v súvislosti s cenami e, liečiv pre ľudí. Tam by e, chorí mali lepší prístup k liečivám, ktoré im pomôžu. Hovoríme tu o generikách, tak aby e, tieto lieky boli lepšie dostupné, sú lacnejšie. Taktiež by sme chceli znížiť mieru byrokracie farmaceutických spoločností, pretože to im pomôže, budú konkurencieschopnejšie. A nemyslíte si, že by rada sa nemala ujať tejto iniciatívy a podporiť toto, e, túto iniciatívu? A Nemyslíte vlastne si, že by, bol, že by tento návrh bol zaujímavý pre občanov a pre EÚ? Pripomínam vám, že Európsky parlament definoval svoje stanovisko v rámci prvého čítania a že v rámci nášho parlamentného obdobia ja a taktiež štienoví spravodajcovia zo všetkých politických skupín sme vyjadrili svoju vôľu e, ohľadom podpory tohto textu, ktorý hovorí o teda určení cien týchto generických liekov. Ďakujem za vašu odpoveď. Ďakujem Kateřina Konečná za GUE. Ďakujem. Pán minister, možno sa budem opakovať, budem hovoriť o tom, o čom hovorili kolego, kolegovia, ale aspoň pochopíte, nakoľko je dôležitá táto téma pre nás. A to sú zdravotnícke prístroje, a prístroje pre diagnostiku in vitro. Ja som bola sklamaná, keď som videla pracovný program komisie a napriek tomu, že momentálne by ma vaše slova mohli potešiť, pretože som si vypočula, že rada chce naďalej intenzívne pokračovať v tejto činnosti, dokonca sú tam optimistické prognozy, že by sa to mohlo ukončiť, dokončiť za vášho predsedníctva, tento balíček dokumentov, tak to, ako sa k tomu postavila komisia, tomu nenasvedčuje. Takže sa chcem opýtať, či si skutočne myslíte, že budete môcť apelovať na komisiu natoľko silne, že by sme túto legislatívu mohli dotiahnuť do konca a prípadne ako to vidíte časovo. Myslím si, že je to veľmi dôležitá legislatíva nie len kvôli škandálu, ale aj preto, že sme tam odvedli obrovský kus práce. No a de facto sme dosiahli konsenzus, takže teraz ten problém len tak vyškrtnú, to sa mi nezdá byť správne. To je jedna vec. Druhá vec, na ktorú sa chcem opýtať, to je stanovanie cien v Európe. Čoraz častejšie vidíme, že niektoré lieky v niektorých európskych rádach nie sú dostupné práve preto, že tam dochádza k cenovej efektivite a skupujú sa tieto lieky zo strany iných členských štátov, kde táto cenová efektivita nie je. Takže myslím si, že všetci pacienti v EÚ by mali mať rovnaký prístup k liekom a chcela som sa pýtať, či aj v tejto oblasti aspoň začnete diskusiu, ktorá je nutná. Nie je možné naďalej akceptovať to, že pretože niektorí sú spravodlivejší, ferovejší, tak na to doplácajú pacienti, ktorí sa nedostanú k liekom, ktoré životne potrebujú. Ďakujem. Ďakujem za zelených. Pani Oak, op- op- Ďakujem. Vítam tu zastupcu Lotyšského predsedníctva. Nebudem opakovať to, čo už tu bolo povedané dnes po obede. Absolútne súhlasím s tým, že balíček týkať sa zdravotníckých pomôcok a prístrojov na in vitro diagnostiku, že to musíme konečne dokončiť. Prvá časť balíčka už prešla. Máme plnú transparentnosť pre zdravotnícke pomocky na dobu aspoň jeden rok. Ale došlo tam k brutálnemu útoku, k brutálnym útokom zo strany e, zdravotníckého odvedvia. A myslím si, že sa s tým budeme potýkať, pretože vidíme, že transparentnosť je vždy predpokladom pre schválenie čohokoľvek, čo má byť implantované do tela. Či už to sú nejaké umelé kolena alebo klby bedrové. Takže tamto musí všetko sedieť. Takže hlavným predpokladom pre dôveru v systém je e, transparentnosť. Je to v záujme občanov a zdravotnícky e, priemysel nemá žiadne legitímne záujmy, ktoré mali viesť e, k tomu, že by sa to zmietlo zo stola. Takže sa to, presúvalo sa to z generálneho rediteľstva Sanko na iné generálne a My sme museli vynaložiť na veľké úsilie, aby sme vysvetlili, že to nie je správny prístup. Máme tu taktiež problém s rezistenciou voči antibiotikám. V niektorých krajinách to spôsobuje veľký problém. Napríklad v Dánsku 80 e, ľudí už v podstate majú e, rezistenciu voči antibiotikám, už na to zomreli e, niektorí ľudia. Takže skutočne treba proti tomu bojovať, treba vynaložiť úsilie na to, aby sme to vyriešili. Pretože aj zvieratá sú e, krmené antibiotikami. Napríklad e, ošípané. Takže to musí predsedníctvo riešiť. Ďakujem. Teraz FDD, Pinikola Pericini. Diciamo Povedzme, že sa pridávam k vystúpeniu, ktorý práve prebehlo k tejto téme, pretože je to súčasť aj mojich kompetencií, vzhľadom k tomu, e, že takéto veci sú aj v mojej náplni. E, chcem povedať, že minulý september administratíva Obamu e, spustila stratégiu, ktorá sa týka boja proti rezistencii antibiotickej. Jedna časť tejto stratégie je založenie skupiny expertov, ktorá má právomoc, teda navrhlo na navrhuje tohto roku isté, isté kroky, ktoré smerujú k boju proti antibiotikám rezistentným, teda e, proti rezistencii antibiotickej. Bolo by vhodné prijať e, kroky konkrétne na úrovni európskej úrovni, tak aby sme čelili problematiky, ktoré v roku, ktoré v roku 2015 bude mať na svedomí viac ľudí ako rakovina takéto rezistentné e, vírusy budú mať na svedomí viac e, teda obetí ako rakovina podľa odhadov britského ministerstva zdravotníctva okolo 10 miliónov asi 600 tisíc e, ľudí zomiera v dôsledku či už malária alebo tuberkulózia, teda baktérií rezistentných na antibiotika. Je nevyhnutné podnikať kroky aj na oblasti, v oblasti prevencie a takisto treba robiť aj výskum, ktorý sa týka nových farmaceutických teda farmaceutík. 50 tisíc eh, umrtí má na svedomí, tak, majú na svedomí takéto choroby napríklad v Spojených štátoch každoročne. Lotyšské predsedníctvo eh, chce požiadať komisiu na to, aby prijala aj nejaký plán na úrovni EÚ, pokiaľ ide o takéto rezistentné druhy baktérií. A samozrejme chcem popriať veľa úspechov počas nadchádzajúceho predsedníctva. Ďakujem. A teraz slovo opäť dostane pán minister, aby sa vyzdral k otázkam. Vážení poslanci, takže No, vod vám veľmi srdečne ďakujem za vaše otázky. A už som spomenul, že našou najdôležitejšou prioritou, čo sa týka legislatívnych prác, je práca na dvoch nariadeniach. To, je, to sú zdravotnícke pomocky a taktiež pomocky pre in vitro diagnostiku. Ja uznávam, že kritické poznámky ohľadom pomalého postupu sú opravnené. A my chápeme, že zdravotnícke pomocky, pomocky pre diagnostiku in vitro v EÚ doteraz sú spravované eh, prostredníctvom smernice. No a členské štáty prevzali z tej smernice každý niečo iný, niečo iné a takto potom im transponovali do svojej vlastnej vnútroštátnej legislatívy. A táto otázka je pre členské štáty dôležitá. No a toto nariadenie bude totiž záväzné a veľa zmení. A taktiež všetky predchádzajúce predsedníctva zatiaľ nedokázali uzatvoriť túto otázku, dotiahnuť to do konca. No a my taktiež chápeme táto práca už je v pokročilej fáze. Vieme, že rada ešte nemá alebo nepredložila žiadne stanovisko ohľadom zdravotníckých pomôcok ani ohľadom e, pomôcok pre diagnostiku in vitro. A my to máme ale v pláne. Chceli by sme túto prácu dotiahnuť do konca. Ale sme si vedomi toho, že možno sa nám to nepodarí. V každom prípade budeme na tom pracovať úprimne. Vieme, že sú tam ešte otázky, ktoré potrebujeme doobjasniť. Včas sme začali pracovať a včera som sa stretol aj s spravodajcami, tými spravodajcami z vášho výboru a sú tu skutočne veľmi kompetentní ľudia. A dvakrát za mesiac sa bude koná stretnutie skupiny a vždy aspoň týždeň dopredu sa budú zasielať nové podklady, súčasná situácia vždy bude spísaná a e, rozoslaný ten dokument a experti zo všetkých členských štátov budú včas informovaní. Našim cieľom je pracovať aktívne a svižne, predovšetkým hľadať kompromisy na určité body, určité otázky. A taktiež budeme parlament pravidelne informovať ohľadom stavu e, rozhovorov. Chcem byť pripravený na to, že pokiaľ by sa nám podarilo túto prácu dokončiť, tak parlament by bol o tom taktiež informovaný, tak aby ste mali šancu zareagovať. Myslíme si, že čo týka otázky medicínskych zdravotníckých produktov a diagnostiky in vitro, že to je veľmi dôležité pre európskych pacientov, ale zároveň je to dôležité, aby sme zaručili inováciu tomto sektore. My sme vytvorili harmonogram, sú to naozaj naše priority. Na harmonograme sme pracovali e, so všetkými členskými štátmi a musíme byť orientovaní na výsledok a na dosiahnutie cieľa. Dúfam, že budeme schopní reagovať na všetky návrhy pružne a pokiaľ by sa nám do, pod, malo podariť dospieť na rade e, k nejakému spoločnému stanovisku, tak určite hneď začneme rokovať s parlamentom. Ďalšia otázka. Dúfam, že už som to dobre vysvetlil. Povedal som, že to našou najlepšou prioritou je to skutočne dôležité pre celú EÚ. A teraz, takže to bol tým zdravotnícky pomockám, teraz tuberkulóza a k tým k tej teda multirezistentnej tuberkulóze. To je tiež dôležitá otázka. Taktiež to radíme e, k prioritám V priebehu nášho predsedníctva Chceme zorganizovať prvú ministerskú konferenciu a budeme tam hovoriť o boji proti tuberkulóze. Predovšetkým sa budú prediskutovať nejaké dlhodobé opatrenia, budeme hovoriť o otázkach týkajúcich sa toho, ako to podchytiť vo všetkých politikách v rôznych sektoroch. Sú rizikové skupiny, týka sa to aj boja proti chudobe, sú určité skupiny obyvateľstva, ktoré sú obzvlášť náchylné, zraniteľné. Taktiež chceme do toho zapojiť medzinárodné organizácie a susedné, susedné štáty. Musíme obmedziť riziko šírenia tejto choroby, pretože tuberkulóza sa samozrejme šíri cezhranične. Neobmedzuje sa to len po balské štáty, Bulharsko, Bulharsko a Rumunsko, ale táto, táto choroba sa stáva problémom aj napríklad vo Veľkej Británii, v Nemecku, vo Francúzsku, pretože pacienti sa môžu slobodne pohybovať po celej EÚ, takže aj v týchto krajinách sa potom začína vyskytovať tuberkulóza na rôznych miestach. A prípady nákazy sa objavili v Londýne, v Paríži, už aj v Bruseli. Ako som povedal, na tejto konferencii sa nezúčastnia len ministri zdravotníctva, ale ministri financí a ministri e, sociálnych vecí. A chceme odsúhlasiť tzv. alebo navrhnúť tzv. vyhlásenie z Rigi o obmedzení šírenia nákazy tuberkulózou a dúfame, že ďalšie predsedníctva na tom budú ďalej pracovať, tak aby sme mohli poraziť tuberkulózu alebo aspoň obmedziť. Ďalej. Tie problémy s rezistenciou voči antibiotikám. Naozaj si robíme veľké starosti ohľadom toho, že chovatelia ošípaných bojujú s týmto problémom. A že sa tam vyskytujú teda baktérie, ktoré sú rezistentné voči použitiu antibiotík. Napríklad aj v, ne, v severnom Nemecku sa vo vode našli takéto baktérie. My chápeme, že je to problém, ktorý stále viacej rozrastá a budeme pracovať na konkrétnych opatreniach. A teraz konkrétne, ja som chcela podať jednu vec, pracujeme na tomto probléme baktérií rezistentných voči antibiotikám tým tak, že zorganizujeme konferenciu a to je náš príspevok k riešeniu problému. Nám sa za tých 6 mesiacov určite nepodarí vyriešiť úplne všetko. Ale chceme pozbudiť vedecký výskum v tejto oblasti a budeme úzko spolupracovať aj s komisiou. Ďalšia otázka pána Lízeho. Informovaný súhlas a príslušné nariadenie. To je dôležité. My vieme, že táto otázka nie je jednoduchá. Taktiež to súvisí s historickými a kultúrnymi rozdielmi medzi krajinami, ale zároveň je treba nájsť nejaké riešenie. Tie postupy musia byť absolútne precízne. Ľudia musia byť plne informovaní a musíte vedieť, čo je treba robiť, pokiaľ dôsledkom nejakého testovacieho postupu je človeku oznámené, že ten človek je potom že ten človek je smrteľne chorý a že ne, nepomôžu žiadne profilaktické opatrenia a potom ten človek je teda nakazený, je čaká na to ochorenie, takáto diagnóza možno nemusí byť presná, pretože boli vykonané testy, ktoré nie sú presné a potom tým pádom nemôže byť presne stanovená diagnóza, takže to je veľmi komplikovaná situácia. Ďalšia otázka. Konzumácia alkoholu. zorganizujeme neformálne stretnutie ministrov EÚ. Momentálne nemáme žiadnu politiku ohľadom konzumácie alkoholu. Hovorilo sa o nej, ale potom teraz už, už e, je preč, už ne, neplatí. Takže momentálne Máme regionálne, máme regionálny e, pracovný plán od roku 2014 do roku 2016. A potrebujeme samozrejme novú celkovú politiku, musíme ju vytvoriť. Nechceme len nejaký suchý zákon. Musíme zmeniť, obmedziť spotrebu alkoholu. A my, ministri EÚ, budeme o tomto hovoriť. Budeme o tom hovoriť v Rige. Tam si vypočujeme stanoviská rôznych členských štátov. Je to veľmi citlivá otázka. Takže tam začneme pracovať na tejto iniciatíve. Komisia nás podporuje tejto otázke. A taktiež komisár Androkajtis nás podporuje. Luxemburské predsedníctvo, to je to nasledujúce po nás, to taktiež bude považovať za jednu z priorít svojho programu. A keď, e, čo sa týka e, smernice o transparentnosti, tak tam súhlasím s poslancami, že máme vysoké ceny liečiv a vďaka tomu potom budú nové a nové inovatívne liečiva, ktoré budú ale stále drahšie a nebudú si ich môcť dovoliť úplne všetci. A tak, aby sme zaručili lepší prístup k týmto liečivám, tak potrebujeme pravidla na európskej úrovni. To je jasné. Žiadny členský štát nie je proti takémuto riešeniu, ale teraz vieme, že tento spis je zatiaľ uložený k ľadu a Komisia totiž nemohla uspokojiť nároky členských štátov, ale teraz je jasné, že to treba prepracovať. Prebo nášho predsedníctva by sme chceli diskutovať s členskými štátmi a zistiť, čo musíme robiť ďalej, pretože pokiaľ sa tak pozrieme na tie negatívne názory, tak vidíme, prečo e, ten, ten text, e, že sme na ňom ďalej nepracovali. A nemôžeme ale ignorovať problémy v tejto oblasti. My v nášho predsedníctva sa pokúsime zistiť, čo je pre radu najdôležitejšie, tak aby sme mohli pokračovať v našej práci. Ďakujem, pán minister. A teraz začneme rovno s druhým kolom otázok a kolegov chcem požiadať, aby hovorili krátko, tak aby sme mohli ukončiť naše stretnutie o pol piatej, pretože tak je to naplánované. Takže ako práve pani Grostet. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Vy máte ambiciozný program a chceli by ste e, presadiť otázky súvisiace so zdravím. Sú veľmi dôležité. Aj e, Európska komisia si musí uvedomiť, že zdravie je dôležitým pilierom Európskej únie. My sme e, niektoré veci osobitne vypichli, napríklad pokiaľ ide o rovnosť využívania zdravotníckých služieb a ďalšie veci, ktoré je potrebné e, rozvíjať. Sú tu mnohé prekažky. Ja som bola e, spravodajkyňou, pokiaľ ide o cezhraničné poskytovanie zdravotníckej starostlivosti. Aj tu toho zostáva veľa urobiť veľmi zdôrazňujete veľmi rezistentnú tuberkulózu. Máte pravdu, že je potrebné sa venovať e, tomu skutočnosti, že sa opätovne objavujú rôzne choroby, ako je tuberkulóza, ako je e, rubeola a hovorili ste veľa aj o rezistentnosti na antibiotika. Môžem vás uistiť, že náš výbor vám vo všetkých týchto otázkach poskytne svoju podporu, aj pokiaľ ide o prevenciu prostredníctvom očkovania. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na Medzinárodný deň e, raritných e, chorob. a toto, sú, toto je veľmi dôležité podujatie, lebo my vieme, že tieto zriedkavo sa vyskytujúce choroby síce sa netýkajú veľkého počtu e, pacientov, ale sú veľmi významné a ich počet rastie. E, vďaka e, prijatej legislatíve je, sa už veľa urobila, ale potrebujeme hľadať nové terapie, o ktorých sa hovorilo už v rade v roku 2009. E, bola by som rada, keby som mohla k tejto problematike vypracovať písomné vyhlásenie. Mám otázku. Ako chce lotišské predsedníctvo vyslať silný signál e, v súvislosti s tým, že niektorí pacienti musia čakať niekedy 5 až 6 rokov, kým sa ich zriedkavo sa vyskytujúca choroba vôbec diagnostikuje. Ďalšia otázka súvisí s e, uplatňovaním smernice o cezhraničnom poskytovaní zdravotníckých služieb v súvislosti so zriedkavými chorobami, pretože tu na, naozaj sme e, veľmi zostali pozadu. Vážení kolegovia, musíme byť stručnejší, lebo nemôžeme takýmto spôsobom pokračovať. Pani Lokont, ja budem stručná, ďakujem. Pán minister, ďakujem vám za to, že ste sem prišli. Veľa sa tu hovorilo o zdravotníckých e, pomockách Eh, ja sa k tomu ešte musím vrátiť a ďakujem kolegom, ktorí poukázali na túto eh, otázku, ktorá je pre parlament dôležitá. Je potrebné, aby sa naliehavo prijala príslušná legislatíva potrebujeme pokročiť v legislatívnom procese, pretože eh, sa čoskoro alebo v ktoromkoľvek momente vyskyt, môže vyskytnúť nejaký skandál. Mnohí ľudia videli e, nedávno televízny program, kde e, e boli e, niektoré úplne príšerné obrazy. Naozaj je potrebná nová legislatíva, je treba zabezpečiť osobitné notifikačné orgány, ktoré majú e, potrebné skúsenosti na to, aby a odborné spôsobilosti, aby vedeli identifikovať rizikové zdravotnícke pomocky a takisto e, proces e, autorizácie e, zdravotníckých pomocok. Ďalej je to stratégia súvisiaca s alkoholom. Posledná takáto legislatíva bola prijatá už do, veľmi dávno a je potrebné s cieľom zabraniť chorobám a umrtiam v Európskej únii urobiť niečo aj v súvislosti s alkoholom. Budem vám vďačná, ak v tom smere niečo urobíte. Ďakujem, pani Gersling. Ďakujem za ECR. Komisia Komisár e, potvrdil, že bude naďalej zastávať miesto e, hlavného vedeckého poradcu ale toto, táto pozícia sa musí obsadiť a nemáme e, nejaké informácie o tom, ako by sa to malo udiať. Takže moja otázka je, či podporujete to, aby sa podporujete to, aby sa v rámci komisie zachovala pozícia hlavného vedeckého poradcu a ak vaša odpoveď je áno, áno, ako by ste to chceli počas vášho predsedníctva rady riešiť? Čiže jednoduchá odpoveď áno alebo nie na tú prvú otázku. E, pani Kilonen Zague. Ďakujem. Pán minister, starnutie to je výzva pre celú Európu. Má, Latvi- má Lotyšsko nejakú predstavu o tom, ako zlepšiť e, zdravotný stav staršieho obyvateľstva, aby mohli ľudia E, si zachovať zdravie dlhšie aj prostredníctvom výskumu, rehabilitácie, zvyšovania kvality života, starostlivosti o starších ľudí a života v komunite ako takej. E, takže čo mienite urobiť v súvislosti so staršími e, ľuďmi a podpore zdravého starnutia? Pani Mesner. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja Ďakujem pekne, pán predseda. minister, aj z mojej e, strany e, vďaka za vašu prítomnosť. Ja som spravodajkyňou pre medicínske zariadenia. Veľa ste povedali. Mne išlo na to, aby to čo skoro prišlo, bolo završené, ale vy ste sa zaviazali, že to tak spravíte. Mám otázku, ktorá sa týka aj na zdravý životný štýl a ktorá sa týka aj oblasti konzumácie alkoholu, súhlasím s vami, že e, musí sa tu niečo udiať, pretože nezdravým životným štýlom vznikajú aj mnohé náklady a podľa mňa ste hovorili o tom, že už od školského veku musíme začať s takýmto osvetou, už sa to musí diať, podľa mňa ale na úrovni škôlky. Ja viem, že už napríklad pri akciách typu e, zdravé raňajky sa deti dozvedali vôbec prvýkrát, čo je mrkva, a čo je taká zelená ovoce a čo je zdravé. Čiže potrebujeme ešte skoršie takéto osvetové kampane. A moja otázka smeruje napríklad aj na osvetové kampane, ktoré sa týkajú nebezpečenstva konzumácie alkoholu počas tehotenstva, ako to poškodzuje plod. Chcete ich eh, chcete nejakým spôsobom zakazovať, alebo skôr robiť osvetu, lebo osveta je podľa mňa lepšia. Ďakujem, pán prezident. Ďakujem aj pánovi ministerovi zdravotníctva za to, že sem prišiel. Mám tri veci. Po prvé, ako minister zdravotníctva by ste mali zdôrazňovať e, kritéria týkajúce sa um, látok poškodujúcich endokrinnú činnosť, napríklad pesticídy a ďalšie. Čiže mali by byť stanovené tieto kritéria. E, komisia by e, mala preskúmať aj hospodársky dosah e, týchto kritérií, pretože je tieto, nebezpečnosť týchto látok poškodzujúcich endokrinný systém má aj ekonomické dôsledky. E, vy, e, my už sme v tejto veci pracovali, čiže bolo by potrebné to posunúť ďalej. Po druhé, sa dnes uverejnila komunike, kde sa hovorí, že vystavenie bisfenolu nepredstavuje zdravotné riziko pre spotrebiteľov. Skutočne je škandál, že naša agentúra, ktorá je financovaná z európskych zdrojov, môže tvrdiť niečo podobné. Vieme, že bisfenol napríklad obsahujú aj cumlíky, flašky pre deti, a pretože z nich tieto látky prechádzajú do tekutiny. A e, napríklad vo Francúzsku je prijatá legislatíva zakazujúca e, bisfenol. Takže ako je možné, že organizácia ako je táto vydá e, komunike o neškodnosti bisfenolu? Okrem toho, ja už som na plenárke povedala, že eh, je potrebné, aby sa robilo niečo s cenou liekov. V, eh, napríklad v Španielsku sú rôzne hlasy, že e, tie e, ceny by sa mali stanovovať, ceny liekov by sa mali stanovovať inak, nemali by stanovovať samotné farma firmy, pretože sa stávajú nedostupné. Pani McGuinness, nie je tu pán Poc. Ďakujem, pán predseda. Vítam pána ministra Dúfam, že súhlasíte s tým, že látky poškodzujúce endokrinný systém sú skutočne e, veľmi nebezpečné, nachádzajú sa prakticky všade. Uznesenie z marca 2013 bolo európskou verejnosťou aj vedeckou komunitou e, vrelo prijaté. Komisia uverejnila vedecké kritéria v decembri 2013, ale nič sa nestalo stalo. E, uplynuli aj príslušné lehoty a práve pred rokom 23. januára 2014 som položil greckému predsedníctvu otázku o tejto veci. Neskôr v januári komisia predstavila E, správu, podľa ktorej sa o ďalší rok oneskoril vývoj týchto kritérií, čiže ja znova kladiem tú istú otázku, ako som kladol greckému predsedníctvu. Čo plánuje vaše predsedníctvo urobiť na to, aby podnetila, podnetilo komisiu na uverejnenie e, správy o tomto balíčku? Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Počuli sme veľa k otázke zdravotníctva. Ja by som ale teraz rada dotkla inej témy a síce e, osiva. Určite ste sa dopočuli posledné mesiace, sa, rozpust, sa pustila, spustila diskusia ohľadom návrhu komisie, ktorá sa týka oblasti osiv, úpravy novej osiv. Parlament e, poslal späť tento návrh na komisiu v rámci prvého čítania e, z dôvodu veľmi komplexných súvislostí aj v rámci návrhu tohto nariadenia. Z 12 návrhov sa stalo 5 v veľmi krátkom čase, to spôsobilo isté pobúrenie. Ja sa chcem spýtať, ako sa na to pozeráte vy. Veľmi sa snažia mnohí aj v rámci tejto snemovne, napríklad vo výbore Agri, aby odmietli takýto návrh zo strany komisie. Očakáme preto nový no návrh mnohých ktorý nebude byrokratický, ktorý predovšetkým výrobcov, európskych výrobcov osív podporí v ich práci, ktorý e, bude e, bojovať proti nadnárodným koncernom a myslím si, že je veľmi dôležité pre nás všetky, aby sme zabezpečili e, rozmanitosť na trhu osív. Je to dôležité nielen pre plnospodárov, ale aj pre spotrebiteľov samotných. Aby som chcela vedieť, aký je váš postoj k tejto otázke, či by ste eventuálne aj mohli E, nás podporiť na úrovni parlamentu, respektíve rady. Ďakujem pekne. E, pán Mazuronis. Ďakujem, pán predseda, vážený pán minister. Ja som z Litvy a chcel by som vám v prvom rade vám osobne aj vašej krajine Lotyšsku zaželať úspešné predsedníctvo a pretože litovský a lotišský jazyk sú do istej miery podobné, položím svoju otázku, otázku po litovsky. Moja otázka. E, my e, máme e, veľmi rozdielný prístup k verejným a súkromným systémom poskytovania zdravotnej starostlivosti. V niektorých krajinách prevláda súkromný systém, v iných zasa verejný. Chcel by som položiť otázku o súkromnom zdravotníckom systéme, jeho zodpovednosti a aký prístup by sme my mali uplatňovať. Či by sme mali mať nejakú všeobecnú spoločnú európsku politiku, alebo či by každý štát mal sám rozhodnúť, akú Eh, aký tento systém bude používať pán Sester. Eh, Vážený pán minister, tu som. Chcel by som eh, oceniť ambície Lotyšska počas jeho predsedníctva. Želám vám veľa úspechov. Súhlasím s vami v tom, že občania e, sa musia väčšmi starať o svoje zdravie, musia zaň prevziať väčšiu zodpovednosť a životný štýl každého človeka k tomu môže prispieť. E, ale pokiaľ ide o kompetencie. Myslíme si, že členské štáty by mali byť ochotnejšie pristúpiť na spoločné aktivity. Ktoré spoločné aktivity teda navrhnete na konferencii v Rige? Kto bude pozvaný? Budú to mladí ľudia, zastupcovia zamestnávateľov a zamestnancov. Ak chceme byť konkurencieschopní, musíme mať zdravú pracovnú silu. A Ehm, ehm, myslíme si, že e, smernica o cezhraničnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa nedostatočne uplatňuje, lebo naši pracovníci sa stretávali s problémami, keď sa chceli, keď mali záujem o takéto služby v iných krajinách. Ďakujem, pán predseda. Takže najprv chcem povedať pánu ministrovi, že súhlasím s vašimi prioritami, ale treba povedať, že možno mi chýba trochu väčšia razantnosť eh, ohľadom záväzkov niektorých bodov, eh, o tom, čo hovoril už kolega, čo sa týka napríklad prístupu k liečivám, k inovatívnym liečivám. Od roku 2006 sa na rade stanovili hlavné hodnoty pre európsky zdravotnícky systém ale je pravda, že okolnosti spôsobili, že ešte v niektorých e, krajinách došlo k škrtom, takže toto má nepriaznivý vplyv na verejné zdravie. A nesúhlasím s tým, že komisia Juncker stiahla smernicu o, ustan- o stanovovaní cien liečiv. E, a chcem zopakovať, že je absolútne nutné, aby táto iniciatíva bola ospäť odštartovaná, aby sme postúpili, tak aby sme mohli regulovať a zlepšiť prístup k novým inovatívnym liečiv, aby existovala databáza s cenami týchto liečiv v jednotlivých členských štátoch, aby sa stanovili konkrétne pravidlá pre tieto cien, ceny, aby sme zabránili zneužívaniu na, zneužívaniu na trhu. Napríklad tam máme E, choroby ako žltačka alebo liečivá proti na, na liežbu tumorov, takže to sú len také za príklady. Takže mali by ste byť razantnejší, mali by ste viesť túto iniciatívu a taktiež sa chcem opýtať, či máte nejakú konkrétnu iniciatívu voči e, súvislosti s liekmi na žltačku typu C a ako chcete potom zabrániť zneužívaniu eh, monopolného postavenia v súvislosti s cenami, tak aby sa všetci občania v Európe dostali k liekom. Now... Ďakujem veľmi pekne. A teraz Kristian Buzoj. Ďakujem veľmi pekne. Uh, nebol som celkom presvedčený o tom, čo ste hovorili v súvislosti s odblokovaním uh, um smernice o transparentnosti, e, pokiaľ ide o e, lieky talianské predsedníctvo slúbilo, že podporí túto iniciatívu, v praxi sa nič nestalo. K hepatitíde C rešpektujeme zásadu subsidiarity v oblasti zdravotníctva, ale aké mechanizmy chce použiť komisia na zvýšenie informovanosti týkajúcej sa prístupu k inovatívnym liekom. Je to problém pre mnohé európske krajiny, predovšetkým tie, ktoré majú obmedzené zdroje. A napokon, čo môže Európska únia a komisia urobiť na podporu členských štátov pri implementácii e, komplexných národných plánov na boj proti hepatitíde C vzhľadom na to, že len niekoľko členských štátov e, realizovalo komplexný e, plán prevencie proti tejto chorobe. Podpredseda, podpredsedkynia Došana Zárko. Ďakujem, pán eh, predseda. Minulý rok rada prijala akčný plán eh, o obezite detí, obsahujúci vyše 60 záväzkov členských štátov a komisie. Ako by vaše predsedníctvo chcelo naplňať túto agendu? Ďakujem. A teraz pani Aneša Riperík. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán minister, som tu. Chcela by som e, povedať niečo k rezistentnosti voči antibiotikám v Holandsku. E, vy ste síce odpovedali, ale je to téma, ktorá je skutočne veľmi dôležitá pre oblasť verejného zdravia Zároveň tu dochádza k interferencii medzi život či zdravím zvierat a zdravím ľudí. E, a ľudí treba nejako živiť a preto sa to týka aj napríklad e, hovedzieho mesa, bravčového mesa, hydinového mesa. Hovorili ste v tejto súvislosti o pripravenom kongrese. E, takisto ako do tohto celkového obrazu vstupuje hortikultúra. E, ďakujem e, pani Guteland. Ja som takisto rada, že má možnosť uvítať lotičské predsedníctvo. Myslím si, že je to pre vás veľká príležitosť. Ja som E, skúmala hospodárskú štúdiu, hospodárskú situáciu v Lotyšsku, e, a, ale teraz, e, keď som študovala, ale teraz budem trocha tvrdšia, ako viacerí kolegovia si myslím, že treba vyvinúť tlak na komisiu v súvislosti s látkami poškodzujúcimi endokrinný systém. E, včera e, sa povedalo, že parlament by bol rád, keby komisia prijala konkrétne kroky. Vedci súhlasia s tým, že v budúcnosti e, sa môže stiažiť možnosť chlapcov stať sa otcami, vzhľadom na to, čo sa bude diať e, pri dospievaní s ich hormónmi. Môže to byť veľmi nebezpečné v súvislosti s rakovinou, e, žltačkou a mnohými veľmi závažnými chorobami. Dúfam, že budete môcť vyvinúť tlak na komisiu, aby konala. Ďalšia otázka sa týka eboli. Som trocha prekvapená, že dnes sa o tom vôbec nehovorilo. Myslím si, že nemôžeme opakovať tú istú chybu, ako sme urobili v minulosti. Vieme, že ľudia pri tejto hroznej epidémii zomierali vo veľkých počtoch, pritom by bolo možné jej predísť, keby sa veci zmobilizovali a vyvinuli vakcíny a lieky. Prosím vás teda, aby ste pracovali aj na príjmaní, na vypracovaní dlhodobej stratégie. Ďalšia posledná otázka, pán Faria. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, či máte úmysel e, znižiť konzumáciu alkoholu 10%. Kolega sa vyjadril, že je to veľmi ambiciózny cieľ, možno až príliš ambiciózny. Ako chcete e, znížiť konzumáciu alkoholu v časti populácie, ktorá práve zneužíva alkohol? Vieme, že je to veľmi dôležité odvetvie, ktoré zamestnáva 10 tisíce ľudí. Vy ste vo svojom úvode sa vyjadrili, že v Európe máme dobrý, mm, kvalitný systém zdravotnej starostlivosti, 28 členských štátov. Ako to všetko e, dáme do súladu? E, pán predseda, treba samozrejme zohľadňovať aj rozdielne kultúry a spoločenské pomery v jednotlivých členských krajinách aj tie opatrenia zrejme nemôžu byť e, paušálne uplatňované. Treba teda zohľadňovať tieto kultúrne rozdiely a dostávam sa teraz e, k záveru. Vy ste sa vyjadrili, že nechcete ísť cestou legislatívnou alebo prijatia zákona, chcete každopádne zmierňovať škody, ktoré vznikajú v dôsledku konzumácie alkoholu v Európe. Ako to je ale s liekmi? tie rozdiely, ktoré sú v oblasti cenovej politiky, e, vieme napríklad, že v Euró- viete napríklad, že v Európe máme 10 násobne drahšie lieky ako inde na svete? Ďakujem. E, teraz e, máte 10 minút na odpoveď. Ďakujem pekne. Ďakujem za tieto početné otázky. Bohužiaľ je to ale tak, že ma lietadlo nepočká. Musím o 10 minút dopustiť, bohužiaľ, túto miestnosť. Ja sa pokúsim zodpovedať čo najviac otázok v zostávajúcom čase, ale každopádne bolo veľmi dôležité vypočuť, vypočuť si vaše otázky, vaše komentáre. A ja chcem poprosiť eh, aby tí z vás, ktorých otázky nezodpoviem, aby mi to nemali za zle. A teraz k tým odpovediam. Dve nariadenia o medicínskych produktoch a in vitro medicínskych zariadeniach. Môžem vám ešte raz zdôrazniť, že to patrí k našim prioritám a naďalej. Vieme, čo treba robiť. Máme plán a ja aj osobne sa budem zasadzovať za riešenie a budem sa snažiť e, vytvoriť kontakty medzi ministrami zdravotníctva z iných členských krajín. Včera som e, sa zhovaral s doktorom Lízem a ponúkol som mu vytvorenie, nadviazanie kontaktu s nemeckým ministrom zdravotníctva. Dnes mi už došiel mail ohľadom toho, že nemecký minister zdravotníctva obdržal moju prozbu, moju požiadavku a ja takto to budem riešiť aj s ostatnými krajinami, kde ešte máme niektoré otvorené otázky. Musíme sa snažiť o kompromis, aby sme dosiahli nejaký pokrok vo veci tohto nariadenia v nádeji, že naše predsedníctvo rady bude môcť uzavrieť túto prácu, ale sme realisti tak k tomu treba pristupovať. E, jedna ďalšia otázka, ktorá zaznela viackrát a tá tiež patrí k prioritám nášho predsedníctva rady a síce konzumácia pitia alkoholu. 10-percentné zníženie pitia alkoholu, o ktoré sa snažíme, ktoré sme si stanovili, to je vlastne odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie pre svet ako taký, celosvetový cieľ Európska únia má niektoré špecifické ciele, ktoré sa vzťahujú práve na oblasť EÚ, aj e, pokiaľ ide o jednotlivé členské štáty, čo môžeme spraviť, aby sme znížili e, pitie alkoholu. Aj tu sú niektoré odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie. Sú tu tri možnosti v princípe. Poprvé, daň na alkoholické nápoje sa dvihne, spotrebná daň. Po druhé, obmedzenie reklamy až po zákaz, po jej zákaz a po tretie informácie, predovšetkým zacielené na mladých. A tieto nástroje fungujú veľmi dobre práve vtedy, keď sú e, používané súbežne. A taká metódu si osvojíme aj my. A pokiaľ ide o nejakú minimálnu cenu za alkoholické nápoje, tak sa tešíme, že boli prijaté kroky týmto smerom. Je to naozaj e, veľmi účinný spôsob, ako obmedziť pitie alkoholu. A tehotné ženy <clears throat> a ich pitie alkoholu to samozrejme vec, ktorá nie je vôbec želaná, to by malo byť zakázané. Pokiaľ ide o osiva a iné veci, ktoré sa týkajú poľnohospodárstva, tu by som chcel poukázať na to, že to nespadá do našej pôsobnosti, ale každopádne chápem, že je to dôležitá otázka a ja ju postupím ďalej na nášho ministra poľnohospodárstva. Bola otázka položená v tejto súvislosti a Niektoré z tých otázok nepatria potom do zoznamu tých priorit lotického predsedníctva. Nechcem to teraz odpísať, že by to nebolo dôležité, ale my každopádne musíme si stanoviť eh, tie priority, na ktoré sa chceme sústrediť. Pokiaľ ide o tie zriedkavé choroby, tak eh, sme rozhodnutí prispieť k tomu, aby eh, sme to riešili systematickým spôsobom aby sme mali jasno v tom, ako ďalej napredovať a zabezpečili takisto spoluprácu medzi členskými štátmi, tak aby pacienti dostali včasnú a veľmi presnú diagnózu a aby e, boli k dispozícii aj generika, generické lieky. E, tu sú, existujú samozrejme isté siete e, týmto účelom, ktoré sme už začali vytvárať a chceme ďalej v tomto pokračovať. Pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu, tak e, máme tu návrh, existuje návrh smernice. A my sme začali na prácach, ale každopádne európska referenčná, európska referenčná sieť musí byť ďalej dobudovaná. Situácia je bohužiaľ taká, že členské štáty veľmi oneskorene implementujú alebo transponujú túto smernicu. Predpokladá sa ale, že aj účty by mali byť transparentné. Bohužiaľ sme svedkami toho, a to aj v Lotisku, že nemecké poisťovne nevždy akceptujú faktúry vystavované lotiskými nemocnicami. To nie je celkom v poriadku pokiaľ ide o citlivé údaje a ich výmenu cezhraničnú, aj to je problém. Budeme pracovať s touto smernicou v Lotisku a treba spraviť viacej toho aj v jednotlivých členských krajinách, pokiaľ ide o transpozíciu a teda implementáciu. Každá krajina vie najlepšie, aké sú tie manka. A posledná otázka, ktorú som si poznamenal, tá sa týka tých súkromných systémov. Na neformálnej rade ministrov sme predpokladali diskusiu v tejto veci. Náš komisár bude prezentovať svoj uhol pohľadu, tak nám prislúbil. A na záver mi dovolte ešte povedať, že máme e, rôzne oblasti v rámci zdravotnej starostlivosti. E, Health 2020 to je Biblia pre Svetovú zdravotníckú organizáciu. My máme tiež svoj dokument, ktorý nie je až tak obsiahli, pokiaľ ide otázky zdravotnej starostlivosti, ale ten rok 2020, ten príde skôr ako sa nazdáme a čo bude potom? Budeme musieť začať o tom včas uvažovať, budeme musieť e, začať o tom diskutovať, ako budeme formulovať naše dokumenty ohľadom plánovania, ako budú vyzerať. A zdravotníctvo, zdravotná starostlivosť by malo dostať patričné miesto v takýchto strategických dokumentoch. E, e, v Rige na neformálnej schôdzi ministrov zdravotníctva bude predstavovať pán Adukautis svoju víziu ohľadom politiky zdravotnej starostlivosti v EÚ a ja by som chcel do budúcnosti navrhnúť, aby sme sa zamysleli nad tým, či právo na zdravie, ktoré je ľudským právom, či je možné ho vnímať oddelenie od povinnosti človeka starať sa o vlastné zdravie. Či neexistuje povinnosť pre každého človeka starať sa o vlastné zdravie. My chceme sa pustiť s touto cestou už v tejto chvíli v Lotisku My máme ústavný zákon, ktorý sa týka práve ochrany zdravia zo strany pacienta a my by sme chceli e, do týchto legislatívnych úprav dať aj povinnosti zo strany osoby k vlastnému zdraviu. Ďakujem pekne ešte raz za diskusiu, ďakujem za početné otázky a ja sa chcem ospravedlniť za to, že všetky otázky som nedokázal zodpovedať bohužiaľ e, z dôvodu nedostatku času. Ďakujem pekne za želania vaše a aj na moju adresu osobne. Ďakujem. For your here, for your answer, now we... Ďakujem pekne za tú prítomnosť, za odpovede. A teraz e, na minútu prerušíme. E, vyprevadíme ministra, pána ministra a potom budeme hlasovať. Takže prosím, pokiaľ niekto musí odísť domov, tak urobte to rýchlo a potichu. OK. Dobre, takže môžeme začať hlasovať. Mm, budeme hlasovať o prvom, o ďalšom bode na programe. To je označovanie krajiny pôvodu v mesa spracovaných potravinách. A teraz začnem po taliansky. Vi invito a mettere tutti la carta di voto. Vezmite si prosím všetci hlasovacie kartičky. Môžeme hneď začať s pozmeňujúcim návrhom 14. Kto je za? Pozmeňujúci návrh 14. Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté? Pozmeňujúci návrh 15 za, proti, zdržal sa. Myslím, že je to zamietnuté, ale preveríme.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 Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 16. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 17. Za? Proti? Schválené. 18. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 19. Kto je za? Nie, pardon. 19 odpada. nakoľko 16 bola schválená. 20. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 21. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. 22. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. 23 a dve časti. E, prvej časti, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválne. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 24. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Pozmeňujúci návrh 25. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 30. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté? 31. Za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 27. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 26. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 28. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Pozmejúci návrh 29. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto schválené. Pozmejúci návrh 32. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto schválené. 33. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 35. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 39. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 38. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté? Pozmeňujúci návrh 37. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto schválené? Pozmeňujúci návrh 36. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto schválené? 40, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto zamietnuté. Teraz spoločne budeme hlasovať o 41, 42 a 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Pozmeňujúci na 45. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Česka. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 47. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 48. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o 49. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 50. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 51. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 52. E, Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 53, 54, 55 a 56, tie sú identické. Kto je za? Kto je proti? Niekto sa zdržal, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 59, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 57. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté? 58. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 60. Tu je e, požiadavka na ústny pozmeňujúci návrh zo strany socialistov. Sú nejaké námietky k tomuto? Potrebujeme štyroch, štyroch poslancov tam máme, námietky. Môžeme hlasovať. Dobre, budeme hlasovať o 60 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 61. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto schválené. 62. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 63. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 64, 65, 66 tie sú identické. Kto je za tieto pozmeňujúce návrhy? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Zamietnuté. 67. Kto je za? Kto je proti? Držal sa niekto. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 68. Kto je za? Kto je proti? Držal sa niekto. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 71. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Zamietnuté. 69. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Skontrolujeme to. 69, pozmeňujúci návrh 69, e, skontrolujeme. E, je, sú tu traja z EPP naviac a jeden, jeden socialista naviac. Ešte jeden z EPP naviac. Ďakujeme. Koniec hlasovania. zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 70. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto schválené. Pozmeňujúci návrh 72. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 73. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 75. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 74. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 76 a 77 spoločne, pretože sú rovnaké. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté? Pozmeňujúci návrh 78. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Pozmeňujúci návrh 79-80. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Pozmeňujúci návrh 81 a 82. Tie sú rovnaké. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Musím sa štvorka odpadá. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 87. Kto je za? Kto je proti? Zdrel sa niekto zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 85. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 83. Na tri časti. A nie, bol stiahnutý, pardon. Budeme hlasovať o 89. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Ďalej pozmenujúci návrh 91. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Pozmenujúci návrh 90. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme. jeden z SND naviac. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Osemdesiat osem. Kto je za? Proči? Zdržal sa niekto zamietnuté. Dobre, skontrolujeme. Pozmeňujúci návrh 88. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 86. Kto je za? Kto je proti? Zdrel sa niekto schválené. Teraz prejdeme na úvodné ustanovenia. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdrel sa niekto zamietnuté. Štvorka. Kto je za? Proti? Zdrel sa niekto zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Pozmeňujúci návrh. Skontrolujeme. Dobre, pozmeňujúci návrh 6. Skontrolujeme. Všetci ste hlasovali, koniec hlasovania. Zamietnuté. pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Pardon. Ešte raz môžete dvihnúť ruky. E, osmička. Kto je za? Osmička. Zamietnuté. No a musíme aj sedmičku hlasovať. Dobre, e, pozmienujúci návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, zamietnuté. Osmička. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, skontrolujeme. O jedného z SAD na viac. Dobre, ďakujem. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Pozmeňujúci návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 13. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Jednotka. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. A teraz je tu požiadavka zo strany socialistov, aby sme si dali krátku prestávku pred e, záverečným hlasovaním. Nie? Môžeme teda hlasovať, e, konečné hlasovanie. Všetci ste hlasovali.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 But ok, let's no, see. No, segue questa perché non so se ci sono ah, okay. cambiamenti. Ok. Se no, se no... Ok. OK, we have uh, the next item in... Dobre, ďalší bod programu. Hlasovanie o správe Danten zootechnické a genealogické podmienky obchodovania a dovozu do únie zvierat na šlachtenie a ich množ, množe, množe, zárodočných produktov. E, môžeme začať hlasovať. 57. E, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto schválené. 58. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 59. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto schválené. 6 je stiahnutá. 60. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 61. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Sedmička je stiahnutá. 63. Spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto schválené. Pozmeňujúci návrh 62 stiahnutý, 64. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujeme. 64. Máme, tu, e- máme o jedného socialistu naviac. Dobre, koniec hlasovania. Schválené. Pozmeňujúci návrh 8 stiahnutý. 65. Spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Pozmeňujúce návrhy 90 boli stiahnuté, 11 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto schválené. 66. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 67. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Nech sa skontrolujeme. Všetci ste hlasovali. Konec hlasovania. Schválené. Pozmeňujúci návrh 68. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto schválené. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 70. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Pozmeňujúci návrh 71. Raz skontrolujeme. Spravodajca požaduje skontrolovanie hlasovania pozmeňujúcemu návrhu 70, tak to tam spravíme. Všetci ste hlasovali, koniec hlasovania. Schválené. Dobre. Pozmeňujúci návrh 71. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 72. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 73. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 74. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Kompromis 3. Kto je za kompromis 3? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 14. Za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. 77, 78. Tie budú spoločne hlasované. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 79. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujeme. vo táto tuti. Všetci ste hlasovali, môžeme zavrieť hlasovanie. Zamietnuté. Nebolo možné to vidieť. Pozorňujúci návrh 15. Kto je za? Proti? Udržal sa niekto? Asi máme problém. I'm going to explain the problem. Uh, ten problém vysvetlím. V skutočnosti e, tu máme jeden prvok komisie, tak povedať, ktorý nemá kartičku a ktorý stále hlasuje a jednoducho to potom vykazuje plus alebo minus, ale nemá kartu. Keď sme skontrolovali predchádzajúci bod, pozmeňujúci návrh, ako ste videli, vlastne sme dospeli k e, parite, pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh. 33 bolo za, 33 proti. A tým pádom, pokiaľ ide o tento, toto hlasovanie elektronické, tak z toho nevyplýva hlasovanie kolegu Mazuronisa. A kolega vlastne hlasuje za. Pán Grote. My už tu hlasujeme asi hodinu. už asi 30 e, hodinu. Je teda možné zobrať tú kartičku od ďal, čiže ak e, spustíme takúto hru, tak e, potom sa to celé skončí chaosom. Je to na vás. Capisco cosa dice il collega Grote, ma... Chápem, čo hovorí kolega Grote, ale už od začiatku som naznačoval, že, teda naznačoval, že nemá kráľovskú kartičku, to ukazovalo od začiatku. Doteraz to nebolo podstatné. Chcem ale poprosiť, aby si tú kartičku zabezpečil, pretože určite chápe, do akých ťažkostí nás dostáva, preto považujeme toto hlasovanie za platné, ale chceme ho požiadať, aby si zabezpečil kartu tak, aby nám to dalo možnosť pre nasledujúce hlasovania, ako to je elektronicky. Aby sme to mohli preverovať. Budeme pokračovať. Dobbiamo votare l'emendamento 15. Čiže 15. Teraz 15. Kto je za pozmeňujúci návrh 15? Kto je proti? Zdržal sa niekto schválené. Pozmeňujúci návrh 16. Ten padá, odpadá, nie? Aha, nie, dobre, budeme hlasovať o 16. Pozmeňujúci návrh 16, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto schválené. 80, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 17. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 18. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 8, 81. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 19. Stiahnutý. 82. Kto je za? Kto je proti?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 83, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Podľa mňa výsledok taký istý ako predtým, ale skontrolujeme to aj teraz. Otvoríme hlasovanie. 1 z SAD na viac. Dobre, všetci si hlasovali, môžeme, všetci hlasovali, uzavrieme hlasovanie. Schválené. 20. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 21. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 80, pozmeňujúci návrh 86. Chi a favore? Chi è contro? Takže kto je proti? schválený. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 24, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválený. 89, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnutý. 90, kto je za, srdce proti, zdržali sa prijatí. 25 za, proti, zdržali sa prijatí. 92 za, proti, zdržali sa prijatí. Ďalej. 26 za, proti, zdržali sa, schválený. Ďalej blok 93-94, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnutý. Amblok 95-96 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Amblok 97, 90, 89 a 100. Za, proti, zdržali sa, zamietnutým. 101 za, proti, zdržali sa, schválený. 102 a 103, kto je za, kto je proti, sa zdržal, zamietnutý. Mo zamietnuté. 105 spolu s 106, 107, 108 a 109 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 110 za, proti, zdržali sa, schválený. 111 a 112 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 114 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 115 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Ďalej. 116 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 117 za, proti, zdržali sa, prijatý. 118 za, proti, Držali sa, zamietnutý. 119 za, proti, držali sa, Chválený. Ďalej, 120 za, proti, držali sa, schválený. 121 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 122 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 123 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Nehlasujeme o 124, 125 a 126 a prechádzame k 27. Spravodajcu, kto je za? je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Ďalej. 127 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 128 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 129 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 130 za, proti, zdržali sa, schválený. 131 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ďalej kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. 133 za, proti, zdržali sa, prijatý. 31 za, proti, zdržali sa prijatí. 32 za, proti, zdržali sa prijatí. 33 za, proti, zdržali sa prijatí. 34 za, proti, zdržali sa prijatí. 35 za, proti, zdržali sa, prijatí. 36 za, proti, zdržali sa, prijatý. 37 za, proti, zdržali sa, prijatý. 30, 134 za, proti, zdržali sa, prijatý. Unblock 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45. Nie? 45, áno. Áno. Takže aj 45. Dobre, takže unblock, to je za. To je proti. To sa zdržalo. Schválený. Ďalej. 135. Kto je za? To je proti. To sa zdržalo. Schválený. 136. Za proti, zdržali sa, prijatý. 137 za, proti, zdržali sa, schválený. 139 za, proti, zdržali sa, schválený. 140, to je za, to je proti, zdržali sa, schválený, Ďalej sa týka úvodných ustanovení. Takže jedna, spravodajcu, Feza, je za, to je proti, zdržali sa, schválený. A teraz budeme hlasovať o kompromise 1, to je za, to je proti, zdržali sa, schválený. Ďalej pozmenujúci návrh 2 spravodajcu za, proti, zdržali sa, schválený 3 spravodajcu za, proti, držali sa, prijatí. Ďalej máme 16, je to 4 e, pozmeňujúce návrh spravodajcu za, proti, držali sa, prijatí. Ďalej 55 za, proti, držali sa, schválený. 56 za, proti, držali sa, prijatí. A teraz finálne hlasovanie. Elektronicky prosím, môžete hlasovať. Avete votato tutti? Už ste hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. Schválené. Eh? Congratulazioni al collega. Takže gratulujem kolegovi Danton. A teraz prechádzame k hlasovaniu ohľadom bodu 12 nášho programu. To je zákaz používania unašených sietí a spravodajcami kolega Afronte. Iniziamo con... Takže začneme hlasovaním ohľadom 19 e, a 20, tieto dva pozmenujúce návrhy. Kto je za? Kto je proti? Tu sa zdržal? Zamietnuté. A teraz 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz pozmeňujúc návrh 6. to je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ďalej pozmeňujúce návrhy 7 a 57, to sú rovnaké, takže spolu kto je za? to je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ďalej. 8 a 59. Takže unblock. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ďalej kompromis 1. Kto je za kompromis 1? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. A teraz ideme na Kompromis 2. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal? Schválené. A teraz prechádzame k Adesso votiamo i... Takže teraz hlasujeme o kompromise 2a. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. A teraz kompromis 2b. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schváleným? A teraz poz- máme 11, 64, 65, 66 a 67 spoločne. To je za. To je proti. To sa zdržal. schválené. A teraz 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz pozmeňujúci návrh 14. To je za? to je proti? To sa zdržal? Schválené. Teraz pozmeňujúci návrh 16. Kto je za? Prepačte, teraz mi hovoria, že by sme mali hlasovať najprv o 15. Takže najprv ohľadom bodov B a C. na návrhu 15. Máme tam definíciu tých vlečných sietí. Takže body B a C 15 kveza. To je proti. To sa zdržal. Overíme. Avete votato tutti? Už ste hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A teraz hlasujeme po zmením z návrhu 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržal schválené. Teraz 17 a 74 spolu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválené. Teraz kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Schválené. Teraz. Pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrh 22. Kľudnú stromňu za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Ďalej 23 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. Abbiamo votato tutti. Il... Sme všetci hlasovali, zatváram hlasovanie. Schválený. Teraz 24, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 25, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Ďalej. 26, 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržalo Zamietnuté. A teraz 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 30. Za. Proti sa zdržal zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4. Kto je za kompromis 4? Kto je proti? Zdržali sa schválený. A teraz pozme sa vrch 32. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválený. Teraz jednotka odpadá. a Hlasujeme o 33, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržal, schválené. A teraz 40. Kto je za 40? Kto je proti? Kto sa zdržal, overíme. Avete votato tutti? Už ste všetci hlasovali, uzatváram hlasovanie. Takže, zamietnuté. Ďalej. 41. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržalo zamietnuté? 42. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 43, 44. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ďalej 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A teraz pozmenujúci návrh 50. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 51 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 52 za. Proti. Overíme. Invito comunque tutti a alzare le mani, capisco che siamo stanchi, ma... Chápem, che ste unaveni, ale prosím, zdvíhajte ruky poriadne. Takže hlasovali ste všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujem sa návrh 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? 54. Kto je za? za proti, to sa zdržal, zamietnutý 55, to je za, Kto je proti, to sa zdržal, zamietnutý 56, kto je za, kto je proti, to sa zdržal, zamietnutý. A teraz finálne hlasovanie, pán predseda. Máme 60 pozmeňujúci návrh. A druhú časť mi je odhlasovaný, 60 ktorá bola mimo toho kompromisu. Prima lo cerchiamo e poi... Najskôr to nájdeme a potom... dicono che hai ragione e che lo dobbiamo votare. Quindi... Áno, máš pravdu, máme o tom hlasovať. Poďme na stranu 2 hlasovacieho zoznamu. Druhá časť pozmeňujúceho návrhu 60. Musíme o nej hlasovať. A tak sa vás chcem spýtať, kto je za kto je proti? Zdrav sa niekto? Schválené. Výborne, kaputo. Voto finále. A záverečné hlasovanie. Otvorené hlasovanie. Koniec hlasovania. Blahoželáme spravodajcovi. Con questo abbiamo finito le votazioni. Týmto sme skončili hlasovanie a teraz môžeme prejsť na bod 13 programu schôdze. Dear colleagues, Vážení kolegovia, e, schôdza pokračuje a preto tí z vás, ktorí by chceli výjsť z miestnosti, prosím, urobte tak čo najrychlejšie, pretože my budeme pokračovať ďalším bodom, ktorým je bod 13. Dear colleagues, Vážení kolegovia, e, Ďalším bodom je e, rezerva stability trhu. Ako viete, dostali sme vyše 200 pozmenujúcich návrhov a preto by som chcel okamžite odovzdať slovo spravodajcovi pánovi Ivo Beletovi, aby sa vyjadril k pozmeňujúcim návrhom skôr, než začne živo. Vážený kolega pán Apronte, pokračujeme v zasadnutí. Ďakujem. Ivo, máš slovo. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. A ďakujem vám všetkým za pozmeňujúce návrhy, ktoré sme si veľmi pozorne preštudovali. Ja som ich čítal, e, ale máme už príliš málo času na to, aby sme sa venovali všetkým z nich, preto sa obmedzím len na tie najdôležitejšie, ale e, skutočne môžete sa k tomu vyjadrovať naďalej. Pokiaľ ide o ten prvý bod, Možno povedať, že sa dosiahla veľmi veľká väčšina, pokiaľ ide o rezervu stability trhu, pretože táto je pre ETS e, rozhodujúca. Samozrejme, aj tu sa názory rozchádzajú, pokiaľ ide o spôsoby a povahu implementácie, ako aj termín začatia ten najskorší dátum by mal byť 2017. Väčšina štátov sa pridržiava návrhu komisie roku 2021 a niektorí dokonca ešte neskorší termín. Verím, že nájdeme e, riešenie e, tohto termínu počas e, nadchádzajúcich rokovaní. Pokiaľ ide o boj s e, povolenkami, toto je najdôležitejšia. Uh, e, myslím si, že toto je tá kľúčová otázka, ale tu by som to chcel zosumarizovať asi tak, že väčšina kolegov navrhuje, aby sa tieto povolenky okamžite presúvali do rezervy stability trhu a MSR. Myslím si, že väčšina z nás súhlasí s tým, že je potrebný nájsť spôsob, ako zabezpečiť, že tieto e, backloaded povolenky nespôsobia nejaké skreslenie či deformácie trhu a že sa nájde riešenie. S tým aj úzko súvisí otázka nepridelených eh, povoleniek. To znamená, že eh, ku koncu obdobia Ehm, môžu existovať povolenky, ktoré neboli alokované a je otázka, či sa majú zaradiť do rezerv, alebo je aj potrebné, aby sa zistilo, prečo neboli alokované, či to nebol napríklad dôsledok zatvorenia podniku. Ehm, nie všetky skupiny sa k tejto veci vyjadrili a preto je potrebné, aby sme sa nad tým ešte zamysleli E, lebo komisia e, sa tejto otázke vo svojom návrhu konkrétne nevenuje a možno by nám vedela poradiť, ako pristupovať k týmto nealokovaným povolenkám. Teraz by som prešiel k otázke výzvy, ktorú predstavuje únik uhlíka. Uh, Niektorí kolegovia hovoria, že táto otázka je už vyriešená do roku 2020, že existuje dostatok záruk, ale podľa iných je potrebné vyslať jasný signál smerom ku komisii, pokiaľ ide o návrh e- ESR, teda ECR a všetkých e, skupín. Ja vo svojej správe navrhujem, aby sme k tejto otázke pristupovali nielen v úvodných ustanoveniach, ale aby bola aj predmetom článkov, čo by vyslalo silnejší signál voči komisii aj e, rade. Zajtra by mali kolegovia v ITRE hlasovať o svojom stanovisku a kolegovia v troch veľkých skupinách e, zoskupení v ITRE sa dohodli na e, kompromise a pokiaľ to zajtra odsúhlasia, tak by sme sa tým mohli inšpirovať a snažiť sa o kompromis. Myslím si, že v ITRE dosiahli dobrý kompromis. Okrem toho je tu dôležitý prvok, ktorým sú nepriame náklady pre podniky a to, ako ich e, kompenzovať. Myslím si, že je potrebné diskutovať o návrhoch, ktoré sa týkajú existujúcich národných mechanizmov kompenzácie v prípade únikov uhlíka a e, treba si položiť otázku, či by sa tieto nástroje mali harmonizovať na európskej úrovni, či by sa mali vytvoriť nejaké spoločné mechanizmy, niektoré návrhy to požadujú. E, Eh, a okrem toho vieme, čo potvrdila aj komisia, že to síce nespadá priamo do rámca kompetencie komisie, ktorá však povedala, že by sme to nemali zanedbávať naopak a navrhujem, aby sme sa tejto otázke konkrétnejšie venovali v článku o eh, revízii ETS. Teraz by som chcel povedať niečo aj o inováciách a návrhu uh, Eh, inovácií. Mnohí kolegovia vo svojich pozmejúcich návrhoch hovoria o otázke financovania. Um, odvetví, ktoré sú náročné na eh, využívanie energie eh, v súvislosti s kompenzáciou za uniky uhlíka. Ehm, ja navrhujem, aby inovačný fond mal mal um, výšku 30 miliónov eur, navrhuje sa aj 40 miliónový fond, ale táto vec, ako financovať um, túto oblasť je ešte stále otvorená. Preto navrhujem, aby sme ďalej pokračovali v dialogu o tomto návrhu ale v tomto výbore existuje jasná podpora vytvoreniu takéhoto inovačného fondu. Treba si len spresniť, ako ho financovať. Dôležitú otázku samozrejme predstavuje aj prach pre MSR. Náš návrh ide dvoma smermi. E, niektorí kolegovia hovoria, že by sa mal sprísniť, niektorí, že by mal byť menej prísny a ďalší, ako napríklad pani Krostet navrhujú, aby sa zmenil tento mechanizmus zo štruktúrálneho hľadiska, aby sa obmedzil návr, e, počet e, príležitosti, kedy by bolo potrebné využiť e, prostriedky z tohto fondu. Tu by sme ocenili vaše ďalšie názory a okrem toho by som sa chcel zmieniť aj o reviznom ustanovení. Myslím si, že to možno povedať, že v tomto výbore sa dosiahol viac menej konsenzus, e, pokiaľ ide o e, túto vec. Eh, tu by som sa chcel obmedziť teda len na tieto body, ale samozrejme dialog bude pokračovať a budeme ďalej príjmať vaše názory. Eh, ďakujem. Začneme tieňovými spravodajcami Matias Grote. Ďakujem pekne, ďakujem Ivo Belet eh, za túto prácu. Aj za to, že si v takej kľudnej a pokojnej atmosfére pracoval na tomto spise. Boli sme svedkami iného postupu už pri niektorých reformách alebo pri takýchto záležitostiach. Máme tu backloading a to je dobrý, dobré východisko. Ako tieňový spravodajca SAD som za rok 2017 aj u nás. To má dostatočnú podporu v rámci skupiny. 2017 sme zvolili, pretože 2021 je príliš neskoro, aby sme okrem iného postupovali riziko, že ten certifikát, ktorý backloadujeme, že potom by sme opäť e, teda mali systém, ktorý by nám spôsoboval systémy. Preto 2017. Ďalší dôležitý stavebný kameň tohto spisu sa týka postupu ohľadom certifikátov, ktoré budú backloadované. Tieto certifikáty by mali byť priamo zavedené do EMS alebo majú byť vymazané. Ja som za vymazanie. Diskutuje sa o tom na ITRE, kde sa e, snažia to prediskutovať, ako by mal vyzerať ten kompromis. Uvidíme nakoniec. Ja vo všeobecnosti som za to, aby sme takéto certifikáty vymazali, aby sme ich nedávali späť do systému. Pokiaľ ide o tie hraničné hodnoty, práve hodnoty, tu e, navrhuje komisia 400 miliónov, 833 miliónov, dať tie stropy, tie stropné hranice. Ja vo všeobecnosti musím povedať, že ten návrh sa mi pozdáva. Ja som to ako spravodajca vždy požadoval vo vzťahu k backloadingu, že potrebujeme systém, ktorý je dynamický a ktorý nie je statický. Predtým bol statický e, s rezervou pre trhovú stabilitu. Ten systém e, obchodovania s emisiami sa stane dynamickejším. E, to potrebujeme ja 400 miliónov spodnú hranicu považujem za príliš vysoko nastavenú. Tam by sme eh, mali ísť na úroveň 300 miliónov, pokiaľ ide o certifikáty a pokiaľ ide o zvýšenie kvóty alebo tých povoleniek. Ja som predložil pozmeňujúce návrhy namiesto 12 ísť, mali by sme na 20 pokiaľ ide o tú kvótu. Pokiaľ ide o zisťovanie prebytku, Mali by sme ísť na x, x-1, mali by sme sa pozrieť priamo na predchádzajúci rok. Lebo v hospodárstve sme to videli, aj teda počas hospodárskej krízy, a preto ten náš e, systém vlastne obchodovania s emisiami sa dostal do krízy. Neboli sme schopní tak rýchle zareagovať, keď sme mali to dvojroč, keď máme dvojročné obdobie, tak nemáme tak rýchly reakčný čas. Preto by som navrhoval, aby sme sa dohodli na jednom roku pokiaľ ide o e, diskusiu ohľadom carbon leakage, ohľadom toho úniku uhlíka. Tu sme tesne rozhodli o tom, e, že nebudeme riešiť otázku úniku uhlíka. Ja neviem, čo pri tom predložili iní kolegovia ako spravodajca, aby som sa nedotýkal týchto vecí, teda carbon leakage. Ja nepovažujem EMS za vhodné miesto a ani po vhodnom čase neprichádza takáto diskusia. Skôr by sme to mali potom riešiť v rámci iného systému obchodovania s emisiami, ale keď e, to kolegovia potrebujú na to, aby si mohli osvojiť nejaký kompromis, aby sme to potom dali do úvodného ustanovenia. Myslím, že budeme na z posledných prekážok, ale myslím si, že pri reforme ETS by sme to mali potom riešiť. Je troška prehnané, aby sme to dávali do článku. Myslím, že v úvodnom ustanovení by to malo svoje miesto, to by bol kompromis vo všeobecnosti, ale nepovažujem to za správne, aby sme sem miešali teda aj otázku úniku uhlíka. To boli tie podstatné kľúčové body, ktoré som chcel spomenúť. E, myslím, že dohoda je možná, pretože zo všetkých skupín prišiel signál, že sa chcú pohnúť. Už povedal začiatkom. Už tu e, nemáme žiadne také hlasy, ktoré by chceli veľmi reformu meniť, ale to smerovanie konkrétne a tá rýchlosť, e, tá nás ešte odlišuje, tak povediať. A ja spolu s pánom Belenom, my sme kapitáni, tak povediať, tejto lode, ktorú musíme previesť parlamentnými vodami. A ja som pozitívne naladený a verím, že nakoniec dostaneme niečo dobré na stôl. A že to bude včas, pretože v decembri budúceho roku sa svet stretne Paríži a bude diskutovať o budúcej dohode klimatickej a myslím si, že naozaj stojí to za úsilie, aby sme náš systém e, obchodovania s emisiami dostali do formy a s týmto EMS robíme krok správnym smerom. Ako povedali kolegovia, sú alternatívy, pokiaľ ide o obchodovanie s emisiami. Samozrejme sú alternatívy. Alternatívy sú 28 rozdielných daňových systémov. To je alternatíva nič nie je bez alternatívy, to treba povedať, ale keď máme 28 rozdielných systémov e, zdaňovania, alebo by sme nechali len tak plávať ten systém obchodovania s emisiami, že by to už nebolo nejakým spôsobom riadené, tak e, ministri financí EÚ by sa stali veľmi kreatívnymi, lebo to je ich spoločná črta. A my by sme potom, v prípade nečinnosti, ten systém vyprázdnili a už by neplnil funkciu, ktorú by plniť mal máme, e, dohodli sme na to nástroj patričný politický, aby sme zabezpečili obchodovne s emisiami, ale môžem poradiť členským štátom, už tam nedávajte dodatočnú daň na CO2. Jeden nástroj stačí, no ja tomu verím a myslím, že je vhodné ísť cestou takéhoto spoločného nástroja a musíme ho len troška prepracovať. Ale všetkých kolegov, kolegyň, s ktorými som sa stretol, tak myslím, že jasne preukázali takúto vôľu ísť týmto smerom. Ďakujem pekne Ivoj Beletovi za skvelú prácu. Thank you very much. And now for the ECR, Mr. Duncan. Ďakujem, pán Duncan, ECR. Pán predseda, veľmi pekne vám ďakujem. Skláňam sa pred pánom Beletom, pretože jeho úloha rozhodne nebola Eh, jednoduchá a neľahká. Myslím, že na základe nášho prvého stretnutia tieňových spravodajcov sa uberáme správnym smerom a myslím si, že sa nám darilo dotknúť takmer všetkých kľúčových otázok. Teraz len niekoľko pripomienok. Myslím si, že v rámci skupiny ECR ešte stále existujú rôznorodé názory, ako aj v iných skupinách, ale napriek tomu si myslím, že to ťažisko, na tých ťažiskových veciach sme sa zhodli. A pokiaľ ide o tie povolenky, myslím si, že je potrebné ich nie zrušiť, ale dať do rezervy. Z hľadiska úniku uhlíka je potrebné tu urobiť e, sériu krokov, pre pretože unik uhlíka je e, problémom a je potrebné e, sa e, zamerať na to, o čo vlastne ide, ako na to adekvátne reagovať. A to, či by to malo byť obsahom úvodných ustanovení, či priamo článkov, to ešte treba zvážiť. Okrem toho by som chcel pripomenúť, e, že sa nachádzame v nepríjemnej situácii, pokiaľ ide o ceny ropy e, e, tie ceny sú mimoriadne nízke a podľa predpovedí v krátkom čase by nemali vzrásť a to je veľmi ťažké z hlavne pre e, začatie e, uplatňovania mechanizmu e, Cezar. Myslím si však, že sme dosiahli bod, z ktorého môžeme urobiť ďalší pokrok. Zajtra budeme môcť vidieť, ako k tomu pristúpia naši kolegovia vo výbore ITRE. Verím, že sa im podarí dosiahnuť ten kompromis a myslím si, že pre nás je to veľmi dobrá príležitosť, pretože keby by MSR nefungoval. E, myslím si, že ETS nebude fungovať a skončíme vo svete, ktorý nebude fungovať. Takže teraz máme šancu na to, aby sme to všetko e, e, dali do správneho smeru. Ďakujem a verím, že dosiahneme pokrok. Ďakujem veľmi pekne, pán Gerbrandy. Ďakujem veľmi pekne. Eh, pán predseda, ja nebudem opakovať to, čo už povedali kolegovia. Je jasné, že sa posúvame smerom k pomerne eh, veľk, dôležité, významnému spoločnému stanovisku, takže E, verím, že sa nám podarí vypracovať silnú pozíciu parlamentu, predovšetkým, e, keď vidím, čo sa deje vo výbore ITRE, kde sa má hlasovať zajtra. Zdá sa, že dokonca aj výbor ITRE posilní návrh komisie smerom k ambicioznejšej pozícii. Ak to všetko ešte spojím s vývojom v rade, musím povedať, že mám pomerne veľkú dôveru v to, že Európska únia je odhodlaná posilniť systém, alebo možno by som to mohol povedať lepšie, že je odhodlaná zreparovať tento systém, napraviť ten systém. Samozrejme, zatiaľ ide len o pomerne skromnú nápravu pretože dokonca ani pri prijatí tých najambicioznejších vecí e, týkajúcich sa MSR e, napriek tomu ešte stále e, možno hovoriť len o skromnom podiele povolenie, ktoré by boli vyňaté zo systému a presunuté do rezervy, alebo naopak. Čiže je to istá náprava, ale bude potrebná ďalšia a verím, že v krátkom čase sa nám podarí dosiahnuť dohodu aj s radou. Ďakujem. E, ďakujem a teraz e, pani Kilonen. Vážení kolegovia, v prvom rade by som sa chcela poďakovať Ivovi Beletovi za jeho prácu. Som si istá, že sa nám podarí nájsť spoločnú pozíciu a myslím si, že tá dôležitá vec pre nás je súvisiaca z MSR e, stále platí a že ten termín e, je rok 2017 a ak chceme zabezpečiť, aby rezerva trhu a systém ETS e, plne fungovali, je potrebné zabezpečiť, aby dátum začatia bol skorší, pokiaľ ide o povolenky. Myslím si, že je k dispozícii dobré riešenie, ktoré by odstránilo aspoň z časti neistotu z environmentálneho hľadiska aj z hľadiska odvetvia. Je už neskoro a nechcem tu teraz kázať o politike Ehm, my spolu s ostatnými e, tieňovými spravodajcami sme veľmi dobre spolupracovali v snahe dospieť k spoločnej pozícii. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj Ivovi Beletovi za jeho vynikajúcu prácu. Musím povedať, že, aký, že to je veľký rozdiel v porovnaní s diskusiou v spred toho rokov, ktorá sa týkala backloadingu. Možno, že dnes si už väčšmi uvedomujeme, že je potrebné, aby sa dosiahlo niečo pozitívne a e, že sme si uvedomili, že existujúci systém ETS e jednoducho neplní to, čo by mal a preto súhlasím s kolegom, s predrečníkom, že to, o čom tu my hovoríme, je istá náprava, ktorá je je veľmi dobrá, je to napravá korekcia, ktorá je však len skromná, nevyrieši všetko a to je aj dôvod, pre ktorý komisia povedala, že ide o prvý krok, ale že potom bude treba diskutovať o zásadnejšej reforme ETS. A preto som veľmi rád, že tu vidím istý posun smerom k vytvoreniu rezervy stability trhu, ale ďalšia diskusia sa bude musieť týkať toho, ako zo štrukturálneho hľadiska posilniť ETS a ako robiť tú reformu. To bude kľúčová rozprava a verím, že túto skromnú nápravu sa nám podarí urobiť čo najskôr s tým, aby sme e, riešili otázku a problematiku obrovského prebytku povoleniek na úrovni 2,5 miliardy. E, to je hodnota tých nealokovaných povolení, ktorá je obrovská a myslím si, že je potrebné, aby sme e, niečo robili, ale aj vrátanie toho, že niektoré bude potrebné odpísať napríklad v hodnote 1,4, lebo ešte stále je táto suma povoleniek obrovská. E, takže e, a pokiaľ ide o únik uhlíka, to je problematika, ktorú presadzuje priemyselná lobby a to je vec, ktorá vyvoláva naše veľké obavy. Chcel by som upozorniť na to, že komisia už o úniku uhlíka e, v minulosti hovorila, ale ešte stále je potrebné, aby sme si to uvedomovali, že e, priemysel na túto vec tlačí, niekedy to aj preháňa. Na zasadnutí rady v oktobri minulého roka bolo poskytnuté uistenie, že únik uhlíka bude súčasťou rokovania aj po roku 2020, ale to ešte nestačí. E, to je samozrejme typická priemyselná lobby, ktorá tlačí na to, aby dosiahla viac a viac. A my nebudeme slepo nasledovať túto lobby. My vieme, že čokoľvek im poskytneme, vždy budú chcieť viac. A na to by sme si mali dať pozor, pretože oni nikdy v končnom dôsledku nebudú ochotní všetko akceptovať. Budú vždy tvrdiť, že oni nebudú platiť za znečisťovanie, ale my budeme musieť prejsť k systému znečistovateľ platí. E, ale v tom momente, ako sa e, urobí konkrétny návrh, tak zrazu nie toho, kto by ho realizoval. Takže e, pokiaľ priemysel tlačí na únik uhlíka, a pokiaľ by v EÚ nedošlo k primeranému posunu v palivovom mixe, E, tak e, je možné, že sa posunieme až k cene vyše 50 eur za jednu tonu CO2. Takže budeme mať e, problém a vieme, že každá e, elektráreň na kogeneráciu generáciu E, zápasy s týmto problémom, ale myslím si, že e, ten únik uhlíka nie je najväčším problémom, ale najväčším problémom sú e, elektrárne spalujúce uhlie a E, takže myslím si, že ETS by mal by byť doplnený aj o, e, túto, o tento aspekt. Takže ja sa teším na diskusiu o týchto otázkach s Ivom a s iným a s tieňovými spravodajcami a e, tento Fuel switch je ďalšia vec, ktorá sa musí e, riešiť rovnako ako carbon leakage. leakage. Sì, grazie Presidente, anch'io ringrazio. Áno, ďakujem pekne ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu, za hľadanie spoločných bodov, za to dopracovať sa k čo naj, pokiaľ možno stotožnenej vízii. My si napriek tomu stále myslíme, že nie je to úplne dobre nastavené, pokiaľ ide o prechod k hospodárstvu, ktoré je uhlíko, nízkouhlíkové. Nie je možné takýmto spôsobom prekonať tie evidentné limity, eh, ktoré sa týkajú práve eh, obchodovania s emisiami skleníkových plynov. My sa domnievame aj na základe rozhovorov, ktoré sme mali so zástupcami odvetvia, že zníženie CO2 bude sine qua non požiadavka, pokiaľ ide o investície technologické. Je to podmienka, ktorú nie je možné zagarantovať ani vytvorením systému MSR. Bude nevyhnutné zabezpečiť e, stabilitu trhu. A to si želá teda aj finančný, finančné odvety, finančný trh a je treba konať takto na medzinárodnej úrovni nízke marginálne náklady, ktoré e, vznikajú presúvaním do krajín ako Čína, Brazília a zmenami technológií, ktoré sa týkajú narábania s emisiami, bude si to vyžadovať prispôsobenie kvót na medzinárodnej úrovni e, a zníženie tej mediálnej ceny, strednej ceny za tonu. Je nevyhnutné diskutovať o tomto rámci tretej, tak povedať, tretieho obdobia a tieto skleníkové plyny nie sú eh, nejakým spôsobom produkty ani komodity, ale eh, každopádne je nevyhnutné ich hodnotiť aj z pohľadu politického. Do roku 2020 budeme fungovať so súčasným systémom, ale naozaj by bolo vhodné predvídať, aké budú tie údaje, ktoré vyplynú z eh, potreby rezervy, tak aby sme vytvorili priaznivý trh, ktorý privíta technologické zmeny ak nebude možné zabezpečiť adekvátnu cenu za CO2, tak by bolo vhodné posúdiť kvóty, ktoré sú disponibilné v rezervy a potom e, ich nejakým spôsobom priradiť k tým kvótam, ktoré spadajú do backloading. Ináč sa môžeme pripraviť na ďalší prepad cien, ktorý sa už raz udial my samozrejme budeme sledovať, čo navrhujú ostatní e, kolegovia a uvidíme, ako bude sa tento načrtnutý návrh uberať. Samozrejme, treba sa zamerať aj na tých predajcov týchto povoleniek alebo kvót a takisto je nevyhnutné zabezpečiť technologickú inováciu v oblasti carbon leakage. My sa domnievame, že tie investície e, musia smerovať do tých závodov, do tých podnikov, ktoré zabezpečujú dosiahovanie takých úrovní emisí, ktoré, z ktorých nevyplýva už riziko delokalizácie. To znamená, treba sa vyhnúť tomu, aby nešli tie peniaze do financovania projektov, ktoré majú slabú pridanú hodnotu z pohľadu emisí Samozrejme, domnívame sa, že v rámci e, tohto bude dosiahnutá nejaká dohoda a že budeme schopní takisto tie kvóty prijať do rezervy a bude potom otázka, ako ich dať na trh. Bez toho, aby sme e, znemožnili naplnenie toho posledného cieľu a to je naplnenie tých patričných hodnot a zároveň tým hlavným cieľom je znižovať tie emisie postupne. Ďakujem the other uh, speech of a different member of the committee, Peter Lee. Uh, teraz uh, Peter Lee. <laughs> Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj Ivovi Beletovi. Nie je to taká jednoduchá práca, ktorú si si e, zobral na starosť. A robíš to dobre. Ďakujeme ti napriek tomu, že máme odlišné stanoviská, ale v určitých eh, bodoch sa naše názory schádzajú a ja eh, chcem, aby sa tam hlasovalo aj v výbore pre priemysel. Máme tu povolenky, ktoré sú vyňaté z backloadingu a potom sa vracajú do hory po roku 2019. Ja súhlasím s komisárom Ariasom Kanetem, ktorý povedal, že nie je dobré, aby sme zaviedli nejaké nástroje, aby sme stabilizovali cenu a potom v roku 2019 a 2020 sa vrátia tie povolenky a cena ešte raz klesne. To spôsobí len zmetok. Je tam nebezpečenstvo, že prídu vnútroštátne opatrenia, Máme sedem členských štátov, ktoré už sa dohodli na vnútroštátnych opatreniach. Nemecko si zase vymyslelo niečo také bláznivo e, odvážne, ale mm, to myslím si, že ten problém nevyrieši. ITRE má hlasovať o dvoch kontroverzných návrhoch, ale v oboch sa hovorí, že tie vyňaté povolenky z backloadingu budú v rezerve. A to práve Ivo Belet navrhuje. No a EPP a ECR chcú súčasť tých eh, povoleniek eh, použiť eh, v súvislosti s inováciami. S inováciou. A ja si myslím, že to musíme priemyslu uznať, že potrebujeme technológie, potrebujeme prielomové technológie, aby sme mohli vyrábať, aby to bolo prejaznejšie pre životné prostredie. No a čo sa týka začiatočného dátumu, tak ešte v rámci EPP e musíme diskutovať, ešte nemáme žiadne finálne stanovisko. Ja by som bol za 2017, kde som dostal aj e-mail. Možno to neurobi na každého dojem, ale ja si myslím, že je to dôležité. Napísali mi z úradu kancelárky. Je to aj pre nich dôležité, aby sme od roku 2017 e, začali s týmto, teda pre úrad Angely Merklovej. Takže by sme mali rýchlo začať konať, aby sme zabránili vnútroštátnym e, opatreniam, ktoré by potom narušili hospodárskú súťaž. Po druhé, ja skutočne podporujem, aby sme povedali niečo jasné k úniku uhlíka, aby sa tam dalo lepšie plánovať. Ďakujem Matiasovi Grotemu, ktorý e, naznačil, že sú ochotní za sociálnych demokratov e, pracovať na kompromise ale predovšetkým pokiaľ s tým pôjdeme na plenárku, tak potrebujeme článok, ktorý jasne bude signalizovať priemyslu, že máme aj po roku 2020 zoznam pre únik uhlíka. A prečo? Mala by to byť naša spoločná motivácia, že prostredníctvom obchodu s povolenkami chceme inovatívnym podnikom, ktoré chcú investovať do e, moderných telefón technológií, tak ich chceme pomôcť a chceme ich odmeniť a nechceme ich potrestať tí, ktorí sa budú pridržiavať najnovších štandardov, ktorí budú splniť referenčné hodnoty, tak e, tých chceme ušetriť aj pred e, ďalším, ďalšou záťažou. Máme tam teda e, únik uhlíka po roku 2020. Jasné, že musíme vyslať aj jasný signál po roku 2020. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Višnevská pani Wiśniewska. Pani Wiśniewska. Ďakujem. Ehm, e, pán predseda, vážení kolegovia, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, väčšina predkladateľov by chcela ovplyvniť e, cenu či hodnotu povoleniek tým, že by sa automaticky zavádzali povolenky. Pomysł jak wprowadzenie standardów emisji, co w systemie ETS byłoby um, a takisto um, navrhujú zavedenie emisných um, noriem. E, ale tieto návrhy nie sú neutrálne z hľadiska priemyslu a domácnosti v Európskej únii. E, zároveň hovoríme o hospodárskom oživení, e, predovšetkým oživení priemyslu. Nový investičný plán Junckera je príkladom tejto snahy. V roku 2012 komisia prijala plán na zvrátenie nepriaznivých trendov a tento plán rada prijala. Jeho praktická realizácia však doteraz nefunguje. E, pred e, rokom komisia na tú istú tému vydala oznámenie, v ktorom uviedla, že podiel priemyselnej výroby sa znížil o 50%, čiže ten trend je práve opačný k tomu, než sa prognozovalo ale e, toto nie je jediný faktor konkurencie schopnosti únie, nie je to hlavný faktor. Napriek tomu návrh ETS môže mať e, vplyv na to, aby sa cena energií stala hlavným faktorom konkurencieschopnosti a v niektorých členských štátoch by sa mohla táto konkurencieschopnosť znížiť preto by mal byť zamietnutý. Ale e, je potrebné pristúpiť k širšej reforme ETS e, aj v súčinnosti s únikom uhlíka. Pre niektoré e, členské štáty by si to vyžadovalo veľké investície a možnosť použiť povolenky na investície by sa preto mala zvážiť. Ďakujem pani Kostet, Ďakujem pán predseda. A ja by som chcela zablahoželať spravodajcovi e, kolegovi Beletovi za jeho vynikajúcu prácu o tejto veľmi zložitej problematike. Myslím si, že tomu venoval veľmi veľa času a môžeme byť radi a ďakovať mu za túto prácu. Ja sama by som niekedy mala možno trocha odlišné pozície, ale chcela by som pripomenúť, že e, keď hovoríme o tejto rezerve, nevieme si ju predstaviť bez toho, že by sme nezvážili aj dôsledky, ktoré by to mohlo mať pre niektoré odvetvia, e, napríklad znečisťovateľov ja sama e, sa pozerám na priemysel nielen ako na znečisťovateľa, ale ako aj na tvorcu pracovných príležitostí. Ehm, Um, to eh, do roku 2017 alebo 2020 to by mohlo mať nejaké nepriaznivé dopady na konkurencieschopnosť, ale eh, pokiaľ berieme do úvahy lineárne faktory ako aj eh, medzerezortné faktory, tak e, sú tu isté faktory, ako je oceliarstvo, ktoré by mohli byť veľmi zasiahnuté a to ma veľmi znepokoje. Okrem toho sa predpokladám, že zavedenie minimálneho a maximálneho prahu e, a ten vyšší prah by mohol lepšie zodpovedať potrebám e, trhu s povolenkami pomohlo by mi to k vyššej stabilite rezervy. A tretí bod, ja podporujem zvýšenie flexibility rezervy s tým, aby sa väčšmi prihliadalo na ekonomické zmeny Myslím si, že aj rýchlejšia revízia fungovania rezervy, to znamená nie len, e, nie až v tom e, roku, než to navrhuje, aký navrhuje komisia. Proste bolo by potrebné tú revíziu robiť skôr. Ďakujem. Pán Balco. Ďakujem, pán predseda na základe správy možno povedať, že máme veľmi malý manevrovací priestor. Cieľom je znižovať emisie CO2 a stimulovať investície. Ale po roku 2020 by bolo potrebné e, uprednostniť iné riešenia než unik uhlíka. V úvodnom ustanovení 3b sa hovorí, že v prípade najefektívnejších podnikov by nemali existovať žiadne neprimerané obmedzenia. Čiže existujú to obmedzenia pre najefektívnejšie podniky. E, potom sa tu hovorí o tom, kde by sa tieto podmienky nemali e, uplatňovať a hovorí sa, že 100% bezplatné povolenky by sa mali alokovať týmto odvetviam. Toto je zasa ďalší extrém. Eh, akceptovanie status quo. Jedným príkladom je eh, oceliarstvo. My samozrejme vieme, že existuje eh, priemyselná lobby, ale jedna oceliareň znamená 10 tisíc pracovných miest a e, urobili sa isté investície do zvýšenia efektívnosti, ale tie najefektívnejšie podniky by e, zrejme využívali veľmi moderné technológie, takže táto podmienka by nemala hovoriť o tých najefektívnejších podnikoch alebo priemyselných zariadeniach, ale bolo by férové riešenie navrhnúť, aby sa prijali opatrenia na zvýšenie efektivnosti a pokiaľ sa podniku urobia takéto kroky, tak potom by po roku 2020 mohla byť táto podmienka splnená a bolo by možné predísť uniku uhlíka. Čiže je to kompromisné riešenie Áno, podnik by mal urobiť všetko, čo e, môže a treba to aj od neho očakávať. Ale pokiaľ to podmieníme tým, že podnik musí byť najefektívnejší, tak len málo podnikov by to splnilo. Ďakujem, pán predseda. Tak ako všetci, aj ja e, chcem E, blahoželať Beletovi k tej odvedenej práci, pretože istotne ide o tému, ktorá je mimoriadne komplexná a niektoré e, výsledky sa získavajú len ťažko. My musíme to takto brať ako parlament a sú to veci, ktoré sú nerokomateľné. Samozrejme, videli sme aj počas predchádzajúceho funkčného obdobia, že toto je e, sektorov alebo odvetvie, ktoré treba vnímať komplexne. Keď hovoríme o ETS, tak hovoríme o e, nástroji, ktorý nemal dobré narodenie, tak povediac, a že tu robíme nejaký zásah dočasný. Čím e, menej bude komplexný, tak o to lepšie, pretože potom bude ešte revízia, ktorá bude komplexná a okrem toho sú to iné politiky životného prostredia, ktoré vplývajú a zasahujú do ETS a stále viac sa ukazuje táto vec ako, ako jasná, že systém nefunguje dobre, pretože keď sme boli na úrovni 7 dolarov alebo eur, nespomínam si úplne dobre, za tonu ako, e, na, ako cena za CO2, pokiaľ ide o systém ETS, tak sú aj iné odvetvia, kde je vidieť, e, aké náklady prináša politika pre životné prostredie, aké sú tam náklady za CO2, za tonu CO2, tam sú vyššie, ako bolo 7 eh, dolarov. Ja osobne práve študujem tieto veci a myslím si, že treba samozrejme eh, do týchto vecí zapojiť aj iných kolegov a vypočuť si ich hlasy. Eh, pokiaľ ide o náklady na energiu, to bolo spomenuté, je samozrejme otázka, čo nebude dotknuté. Otázka je, že kto bude mať prognozu najsprávnejšiu. My vieme, že náklady na výrobu energie tie budú rásť, či menej alebo viac, ale v rámci tohto globalizovaného sveta eh, je tu problém, ktorý súvisí s eh, cenami energii. A ja si myslím, že musím spraviť všetko na to, aby sme eh, znížili náklady na energiu. Nie uvažovať ešte o tom, okolko znížime náklady na energiu. Ak náklady na energiu budú podceňované, tak ja chcem povedať, že aj nedávno, a čítala som to v Economist, tam bola citácia zo štúdie Oxfordu, kde boli vyčíslené náklady na energiu ako druhý dôvod pre únik uhlíka a ako tretí dôvod pre stratu konkurencieschopnosti. Preto nie na prvom mieste, ale každopádne na pódiu sa to umiestnilo. Tak pokiaľ ide o carbon leakage ako aj stratu konkurencieschopnosti. Okrem toho ešte by som rada uvedla inú vec. Niektoré ďalšie veci, e, tá, ten diskurs, ktorý sa týka Carbon leakage z roku 2020, aj to by mala byť e, vec, ktorá sa má diskutovať, tak povedali kolegovia, tam je konvergencia. Každopádne my e, musíme riešiť e, náklady na energiu, ale podľa mňa je tu ešte ďalšia vec, ktorá, ktorú treba považovať za vec, ktorú nemôžeme prehliadnúť, pretože ako viete, náhrada nákladov nepriamých je na úrovni na dobrovoľnej úrovni. To znamená, nemôže podľa mňa existovať, ale to nie len podľa mňa, pretože tak sa vyjadruje aj národný, e, teda protimonopolný úrad e, talianský, ktorý vydal nedávno, e, teda vydal nedávno svoje stanovisko v tejto veci, čiže dosiahneme nejakú úroveň národ, teda európsku a potom kompenzujme národných producentov emisí. teraz tieto náklady rastú a takáto deformácia e, našimi zásahmi ju len zhoršíme. Čiže my sa musíme rozhodnúť na tých e, nákladoch a musíme potom ísť aj cestou harmonizácie, pokiaľ ide o náhradu alebo kompenzáciu na úroveň európskej. Pretože E, tu na potom je to riziko aj takého domáceho úniku. A nemyslím si, že domáci e, únik e, uhlíka je vec, ktorú by dokázali zniesť tie odvetvia nad rámec všetkého ostatného. Pokiaľ ide o tie ostatné veci, nechcem to príliš predlžovať. Ja naozaj stotožňujem mnohým, čo povedal kolega Grosted. Postupný vstup do toho systému, ale Myslím si, že aspoň tieto dve veci, tieto dve oblasti, carbon leakage a harmonizácia systému kompenzácie alebo náhrady, tak to by mala by byť vec, ktoré sa nevzdá, nevzdáme a chceme e, dospieť v spoločnej pozícii a nie vstúpiť do vojny. Ďakujem, pán Fielner. That... Ďakujem, len stručne. Myslím si, že najdôležitejšie na tomto je, že chceme stanoviť stabil- vytvoriť stabilitu a predvídateľnosť pre priemysel, ale sú dve veci ktorými mám ja problém ich prijať ako dôsledok. Takže poprvé je to dátum. Pokiaľ poviete, že chcete predviateľnosť a stabilitu a potom povieme, dobre, 2017, ale už všetci vieme, že máme mm, všetci plány do roku 2020, ako my sa už o tom aj tak hovorila. Viem, že je tu politická realita tak ďalej, ale keď sa na to pozrieme takto, tak vidíme, aké sú tie plány a že sú na, že všetko naplánované do roku 2020. A dnes sa to príliš nepáči, aby som povedal. Druhá vec. Mali by sme zrušiť tie backloadované kvóty, pretože ja si pamätám, že my sme tu raz sedeli a hádali sme sa o backloadingu a povedali sme, že veľa vecí, prehadovali sme sa o slovíčkách a teraz prešlo trochu času a možno zase sa vracame k tomu istému, hovorím, možno by sme mohli a tak ďalej. Takže keď hovoríme o stabilite, predvídateľnosti, myslím si, že v tom prípade nie sme zodpovední zákonodárci. Možno si nemyslíte, že si to isté, čo ja, ale určite by sme mali ctiť to, na čo sme sa už dohodli. No v neposlednom rade myslím si, že by sme to mali využiť ako taký signál do ďalšieho obdobia. Máme tam, e, mali si tam spomenúť tie nepriame náklady, e, tak aby sme vytvorili určité podmienky stability pre tých, ktorí uvažujú nad tým, ako to bude v tom ďalšom období. A ďakujem Ivo za to, že si hovoril o tom, že by sme mohli vytvoriť nejaký fond pre výskum, pretože pokiaľ sa budeme týmto zaoberať, tak inovácia je tam kľúčová, aspoň nejaké peniaze by na ňu mali ísť. Ďakujem. A teraz predtým, než dám slovo komisii, tak spravodajte sa ešte prihlásil o e, možnosť sa krátko vyjadriť. Ďakujem, pán predseda. Nebudem sa vyjadrovať k tomu, čo to povedali kolegovia, len mám ešte dodatočnú otázku pre komisiu, pretože aj na, našom, na našich bývalých zasadaniach po určitých zmetok v súvislosti s dopadovou štúdiou. Takže už prebehla dopadová štúdia ohľadom MSR. Viem, že by nás to zaujímalo, takže komisia, povedzte niečo o tom. A taktiež, čo sa týka e, možného skoršieho dátumu ako to tam vyzerá? Ďakujem, teraz bude hovoriť pán Petersky, alebo pani Petersky z komisie. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Taktiež by sme chceli predovšetkým poďakovať spravodajcovi za veľmi kvalitne odvedenú prácu na tomto spise a na úvod by som chcela povedať opäť, že rýchle schválenie e, rezervy pre stabilitu trhu je jednou z priorit komisie a tu ma samozrejme zaujímavé pripomienky poslancov Európskeho parlamentu, aj tie, ktoré podporujú MSR. A dúfam, že to povedie k skoršiemu prijatiu, schváleniu. Chcem povedať, niečo k tým veciam, ktoré tu zaznievali najčastejšie a taktiež k otázkam pre komisiu. Možno najprv k tomu prenosu backloadovaných kvót priamo do MSR. Myslím si, že už tu, to tu zaznelo, že komisár Arias Kanete povedal, že je otvorený takémuto riešeniu, pokiaľ sa parlament dohodne. A chcem povedať taktiež, že MSR, ako už tu zaznelo, že sa očakáva, že zabraní volatilite. Takže sa dá povedať, že najkľúčovejšie e, prvky, aby sme zabranili volatilite na uhlíkovom trhu, je v podstate to, čo sa bude diať s týmito backloadovanými kvotami. Preto, pokiaľ by sme ich preniesli priamo do rezervy stability trhu, tak by sme mohli tým posilniť priamo e, účinnosť tejto rezervy. A taktiež by sme tým posilnili stimuly, ktoré, sa, ktoré vznikajú v rámci európskeho ETS. No a čo sa týka tej rezervy, tak tu už sa vraciam k tej otvorenosti našho komisára tejto otázke. No a ten, takže čím skôr sa uh, implementuje MSR, tak to povedie k oveľa väčšej predvydateľnosti a bude to lepšie pre podniky. Tu mám potom druhú otázku pre komisiu zo strany spravodajcu. Týka sa to dopadovej štúdie. Áno, chcem potvrdiť, že sme ako vždy vykonali e, takéto hodnotenie vplyvu aj v prípade teda tejto problematiky. A keď sa pozriete do toho dokumentu, tak tam vidíte, že sme tam hodnotili jeden scenár, v ktorom sa hovorilo, že MSR by sa spustilo v tretej fáze, to znamená pred rokom 2020. A podľa analýzy to vyzerá tak, že vytvorenie rezervy stability trhu už vo fáze 3 by znamenalo prínos pre zlepšenie účinnosti Eh, v podobe zlepšenia účinnosti uhlíkového trbu. Samozrejme, túto, tento dokument máte k dispozícii, môžete si ho prečítať na internete a taktiež pokiaľ máte nejaké otázky na doplnenie, tak sa nás môžete eh, opýtať. A tým sa dostávam k môjmu tretiemu bodu. Tuto je e, rezerva, čo sa týka pravidlom pre tú rezervu, tak tu nepoviem asi nič nové. je tie pravidlá, vrátanie Prahov, že sme ich pozorne kalibrovali, vytvorili, keď sme, keď sme pracovali na tomto návrhu. Chcem hovoriť o dvoch dôležitých aspektoch. Predovšetkým že boli naozaj vypracované veľmi opatrne. A keď sa prečítate celý ten návrh, tak vidíte, že prílišná likvidita by potom bola prenesená do rezervy v takých malých e, kúskoch a, alebo počastiach v priebehu niekoľkých rokov. Keď sa teda dostaneme na ten prach 833 e, miliónov. Takže v súčinnosti s tými parametrami e, revízia ktorú o ktorej sa diskutuje, ktorá sa navrhuje, tak e, pri tej revízii by sme, alebo v tom hodnotení by sme taktiež hodnotili, ako funguje tá rezerva stability trhu, hodnotili by sme tam príslušné parametre výkonu a, a samozrejme by sme to v prípade potreby pre, e, rekalibrovali, ale Takže treba stabilizovať diskusiu ohľadom týchto parametrov, pretože ja chápem, že tento výbor sa snaží e, zosúľadiť e, v súvislosti s výzvou o čoskoré hodnotenie a to je určite pragmatické. A ešte na záver, pán predseda, vo vzťahu k otázke pre komisiu vo vzťahu k neprideleným kvótam, tak v rámci legislatívy by mala prebehnúť dražba na konci e, obchodovacieho obdobia. O tom hovorí smernica, no a potom tie povolenky alebo kvóty, e, ktoré by tam zostali, tak tie by sa dostali e, do rezervy, tie by sa dražili teda na konci toho obchodovacieho obdobia. Čo sa týka toho návrhu, o ktorom dnes diskutujeme, by som vás chcela upozorniť na to, že ten návrh obsahuje ustanovenia, ktoré majú priniesť zlepšenie e, tých dražobných dodávok v prípadoch, kedy by to ináč viedlo k prudkým zmenám. Komisia už toto podrobne preskúmala, pripravila e, dopadovú štúdiu. A taktiež sme vytvorili e, tie prechodné ustanovenia v tomto aspekte. Samozrejme, určite chápete, že sme na začiatku tohto obchodovacieho obdobia, takže je ťažké povedať, že aké množstvo to na konci bude. A ešte na záver, pán predseda, únik uhlíka. O tom sa taktiež obšírne diskutovalo a máme tu tiež otázku nepriamých nákladov. Takže najprv nepriame náklady. Súčasné pravidlá, áno, umožňujú členským štátom autoriz- alebo autorizujú členské štáty, aby poskytovali štátnu pomoc v prípade, že tam vyvstanú nejaké nepriame náklady, ktoré majú určitý dopad a niektoré členské štáty to robia a robia to hľadia to zo svojich príjmov, ktoré im vyvstávajú s tým, že z toho, že dražia kvóty. Takže si myslím, že toto je veľmi zaujímavé povedať o vzťahu k tejto diskusii. No Ale chcem povedať v tomto hľade, že to budeme ďalej skúmať. Taktiež v rámci budúceho hodnotenia EU ETS. a potom teda príde konkrétny e, príslušný návrh uniku uhlíka, tak tiež to tam musíme prehodnotiť. Európska rada zašla e, veľmi do detajlov, čo sa týka uniku uhlíka príslušných ustanovení, teda urobila tak vo svojich záveroch z oktobra. Chcela by som povedať, že komisia toto bere veľmi vážne už sme začali pripravovať našu kontextovú analýzu pre budúci návrh. Malo by zaujímavé to všetko vidieť, určite, pretože máme teraz už skutočné hmatateľné údaje. Je dôležité povedať, že už sme začali to konzultovať s účastníkmi, teda otázku úniku uhlíka a taktiež otázku e, revízie EU e ETS. Chcel by som pripomenúť, že pravidlá v súvislosti s e, únikom uhlíka alebo voľné pridelovanie je zaručené do konca tohto desaťročia. Toto je dôležité pre stabilitu a predvídateľnosť pre priemysel. A Máme už právne, ktorý je schválený. Týka sa teda obdobia z roku 2020. Chcela by som na záver ešte zdôrazniť, že je skutočne tento návrh dôležité svižne prijať rýchlo. A chcela by som ešte raz povedať, že hneď po tom, čo tento návrh bude prijatý, ako už povedal náš komisár, tak hneď rýchlo prejdeme k návrhu e, revízie EU ETS pre roky 2020 až 30. Ďakujem. A teraz na záver diskusie dám slovo posledný krát nášmu spravodajcovi Ivo Belatovi. Ďakujem, pán predseda. Potrebujem na to 5 minút. Takže chceme sa vyhnúť hororovému scenáru národnej, národného rozdrobenia. Takže si myslím, že v rámci NV musíme upracovať otázky MSR. Čo týka uniku uhlíka, myslím, že môžem povedať, že veľké skupiny, niektoré, nie všetky, ale väčšina chcú za vyslanie jasného signálu v rámci tejto správy či už to bude úvodné ustanovenie alebo článok, o tom ešte musíme diskutovať, ale určite preto získame širokú podporu, to je treba povedať, aby sme odmenili a stimulovali podniky, ktoré diskutujú, ktoré investujú do nových technológií. Taktiež musíme riešiť otázku nepriamých nákladov. Čo sa týka toho počiatočného dátumu, Musí to byť určite pr- pred rokom 2021. Takže uvidíme, čo nám z toho e, tu vyjde. Čo týka backloadingu, ako povedal Peter Líze, máme e, na stole dva kompromisy, ktorý sa bude zajtra hlasovať vo výbora ITRE. A oba tieto žiadajú to isté, aby do MSR bol vložený aj backloading, samozrejme sú tam určité modality potom. Ako povedal Peter Líza aj Christopher Fielner, tak eh, čo týka toho fondu, tak to je dobrý návrh, určite by nám to pomohlo, má to určité výhody. No a na záver, tomu, čo povedala Françoise Grostes ohľadom na jednej strane toho alternatívneho návrhu, na druhej strane e, toho rýchle hodnotia, na druhej strane tam musíme sa poznať to, ako ten systém funguje, ako sa dá pozmeniť, pokiaľ nefunguje optimálne. Takže na to sa musíme ešte pozrieť. Myslím, že mm, komisia je otvorená tomuto, takže to je pozitívne. A to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujeme za, sa týka harmonogramu, tak hlasovanie v ITRE je zajtra. V našom výbore budeme hlasovať 23. alebo 24. februára no a potom sa musíme rozhodnúť, ako budeme hlasovať na plenárke. Keďže nás tlačí čas a keďže sme pridlho diskutovali o tomto bode, tak už nemáme dosť času na to, aby sme diskutovali o bode 14 nášho programu a budeme diskutovať o EU eh, mm, e eh, stratégii v súvislosti s letníctvom. To, o tom budeme diskutovať na 27. januára. Takže naše e, stretnutie tam je dlhšie o 30 minút, do 17.30, čo sa týka lehoty pre pozmeňujúce návrhy, tak tá je tiež predložená 28. januára na obed. Dobre, takže teraz to tu môžeme uzavrieť. Ďakujem všetkým poslancom, že pracovali intenzívne a aktívne. Uvidíme sa.